Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno. Thank you for coming so early. Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli tak skoro kvôli nášmu mimoriadnemu zasadnutiu. Poprosím vás, aby ste sa ujali svojich miest. Hneď sa pustíme do práce. Je len po 9. ale ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli na túto skorú hodinu. Zahajujem dnešné rokovanie. Súhlasíte s návrhom programu rokovania na dnes? Nikto nenamieta, ďakujem. Navrh rokovania bol schválený. Ďalším bodom rokovania je schválenie návrhu kalendára zasadnutí REGI na rok 2019. Vidíte, že jedinou zmenou v novom návrhu je to, že sme vypustili piatky. Myslím, že sa dokážeme zorganizovať a naplniť naše úlohy. V prípade potreby sa dajú zorganizovať aj mimoriadne schôdze, ale piatky sme z harmonogramu vyňali. Je to pre vás akceptovateľné? Môžeme harmonogram schôdzi schváliť. Druhá časť, druhú časť na rok 2019 nájdete vo svojich zložkách, ale o, o tomto materiáli sa bude ešte diskutovať po voľbách, potom po majových voľbách eh, v prv, priebehu 1. júlového týždňa tam sa nový výbor zorganizuje, takže to je predmetom diskusie. Súhlasíte? V poriadku, ďakujem. Budeme sa riadiť eh, týmto harmonogramom. Dnes nemám oznámenia predsedníctva možno na budúce, potom v oktobri. Prejdeme k prvému bodu našej práce, návrh nariadenia, ktorým sa stanovuje Európsky horizont, rámcový program pre výskum a inovácie Ide o legislatívny program v súvislosti s viacročným finančným rámcom. Gestným výborom je výbor ITRE. My sme pripravili za nás stanovisko. Pán Van Nistero je spravodajcom nášho výboru pre toto nariadenie. Nech sa páči, dám vám slovo. Ďakujem. Áno, tak skorú hodinu začnem na pozitívnu notu. Ja som rád, že vidíme, pred, že máme teraz pred sebou um, naše pracovné zložky. Um, takže prejdem do holandčiny. Máme tlmočenie do holandčiny, tá teda z holandčiny, tak budem vystupovať po holandsky. Um, nejde o revolúciu, ale minimálne ide o pozitívny vývoj. Myslím, že môžeme že sa nám môže dariť ešte lepšie, pokiaľ ide o regionálnu politiku. Túto tému sme riešili v kontexte Európskeho horizontu. Ide o jeden z rámcových programov v tejto oblasti. A Horizont 2020 onedlho skončí, prejde sa potom k novému programu. Máme správu Westphal, to je správa, ktorá je milníkom našej politiky. Myslím, že teraz už len dokončujeme našu konečnú pozíciu riešime regionálnu politiku, zaoberáme sa všetkými ohľadmi regionálnej politiky a dúfame, že bude čoskoro realizovaná. Letné prázdniny nám pomohli. Ja som si počas prázdnin preštudoval správy ehm, a štúdie, ktoré posudzovali uvedenú politiku. Ja som si pozrel aj prognózu na nadchádzajúce finančné obdobie Štúdiu vyhodnotenie pripravili externí hodnotitelia, nie DG Regio. A je to veľmi poučné, keď si otvoríte tento materiál a pozriete sa na niektoré z podrobností, e, tak e, na niektoré z údajov, tak e, uvidíte, aké vysoké sú príspevky regionálnych fondov, napríklad inovácie, šírenie základného výskumu, aplikovaných vedomostí tam, tam, je veľa finančných prostri- tam ide veľa finančných prostriedkov, ktoré prúdia práve z horizontu 2020. A um, v, te, v, tomto, v tomto hodnotiacom materiáli nájdete, nájdete mnoho takýchto údajov. Hovorí sa tam ďalej, že nesmieme strácať zo zreteľa regionálny rozmer budúcej politiky. Horizont 2020 je vynikajúcim príkladom dobrej tvorby po politiky. Um, jediný problém um, je to ako Boeing, ale problém je, problém je niekedy v tej pristávacej dráhe, tak povediac, aby som to vysvetlil. Um, Samozrejme, e, v teréne prebieha veľa práce, avšak niekedy chýba koordinácia medzi, medzi regiónmi, medzi investormi v Európskej únii. Preto sa potrebujeme pozrieť na stránku podnikateľskej sféry, na ciele, ktoré podporujeme. Musíme podporovať podnikateľskú sféru a netreba pritom zabúdať na udržateľnosť. Udržateľnosť e, je prierezovým faktorom vo všetkých oblastiach politiky. Musíme sa zameriať preto na ten dobrý základ, ktorý už máme a ako ho ešte vylepšiť. Ja som sa práve snažil takýmto spôsobom postupovať, riešil som teritoriálny rozmer. Mm. Naš, snažíme sa o príspevok z našej strany, snažíme sa analyzovať eh, to, ako by mala budúca legislatíva vyzerať. Musíme samozrejme posilniť úsilie aj na regionálnej úrovni. Um, pán Nika sa v stanovisku koncentruje um, jednotlivé aspekty um, ehm, 90 prostriedkov z horizontu ide e, pôvodným členským štátom, nuž to je niečo, s čím sme vyslovili poľutovanie. Určite by sme boli radi, ak by e, finančné prostriedky boli vynaložené napríklad na projekty v Bulharsku. Ale môžeme sa pozrieť do budúcnosti a môžeme to riešiť z dlhodobého hľadiska. Môžeme sa pozrieť na hlavné oblasti výskumu, prácu univerzít, mm, Často, často majú niektoré výskumné centrá väčšiu výhodu, pretože globalizácia ich eh, donútila k tomu, aby sa špecializovali a Často sme napríklad svedkami aj toho, že nastáva únik mozgov z univerzit výskumných centier z východnej Európy. Čiže mne, mne ide o to, aby sme podporili e, projekty, aby sme šírili tieto vedomosti, aby sme sa lepšie koordinovali, aby sme pokračovali v koncepte excelentnosti keďže sa už ukázalo, že ide o veľmi úspešný koncept. Musíme sa ubezpečiť, že sa to že sa e, tento koncept rozšíri a pretaví do všetkých členských štátov, aby, aby fungovali dobré projekty aj v rámci východnej Európe, východnej Európy. Nechceme, nechceme aby nechceme, aby um, chceme zastaviť únik mozgov a na záver mi dovolte uviesť že sa musíme zameriavať aj na inovácie. Výskum je veľmi dôležitý a musíme sa zacieliť na centra excelentnosti a inovácie by mali mať e, svoj vyčlenený rozpočet a ja by som si veľmi želal, aby e, už to súčasné zacielenie naďalej pokračovalo a aby sme sa naďalej zameriavali na hľadanie nových prístupov, nových procesov, nových produktov. To je ďalší z dôležitých aspektov. A myslím si, že Rada pre inováciu sa bude zaoberať tým, ako zlepšiť alebo ako posilniť financovanie na regionálnej úrovni. Čiže v našej správe sme sa zaoberali teritoriálnou dimenziou, regionálnou úrovňou. Snažíme sa pozrieť sa na to, ako lepšie správovať vyčlenené financie, aby sa nám podarili, aby sa nám podarilo dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Tieto prostriedky pravdepodobne boli inak v sociálnom fonde alebo vo fonde rozvoja vidieka. A my sme o tom diskutovali neraz, diskutovali sme aj so správodajcom z ITRE, aj s ostatnými správodajcami, ktorí, ktorí pripravujú správu k všeobecnému nariadeniu, k nariadeniu regionálnom fonde a zhodli sme sa, že musíme mať jasno e, v tom, že tu máme regióny. Áno, máme tu Fond rozvoja vidieka a práve ten, práve ten e, je zameraný na regióny. A ak, ak tento fond je vhodným kanálom, tak by sa mali na ňo zamerať a čerpať prostriedky práve z tejto oblasti. Nemalo by byť Nemusel, nemalo by to byť tak, že regióny budú nútené sa obrátiť na najvyššiu úroveň a žiadať o čerpanie prostriedkov. Um, čo mám na mysli? Mám na mysli to, že regióny by mali mať lepší prístup k finančným prostriedkom. Je to, je to dôležité a podľa mňa, by to, prinies, podľa mňa e, to priniesie aj lepšie výsledky v oblasti regionálnej politiky a koheznej politiky. Mali by nám to zároveň pomoc vyriešiť regionálne nerovnováhy. Veď to je vlastne samotný rezondet e, celej koheznej politiky. Ide nám aj o podporu e, tých oblastí v členských štátov, tých regiónov, ktoré nutne potrebujú okamžite financovanie. Myslím si, že sa nám, pani predsednička, podarí pokročiť. Musím oceniť konštruktívnu spoluprácu kolegov. Takže toľko z mojej strany na teraz. Veľmi pekne ďakujem tieňovi, správodajcovia, pani Rodriguez ako prvá rečnička. Eh, ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem za kolegovi za predložený návrh správy, pokiaľ ide o rozpočet únie. Myslím, že Európsky horizont je ambicióznym programom, ciele sú dobre definované. Dovolte mi však e, zo pár e, podnetov, zo pár pripomienok. Musíme sa ubezpečiť, že máme celoeurópsku stratégiu a že sa a že naozaj dôjde k lepšej distribúcii um, finančných prostriedkov v rámci celej Európy a že sa vyhneme, ehm, že sa vyhneme takým jednosmerným prúdom, ktorými prúdia talenty do centrov excelentnosti. Počas uplatňovania programu pretože počas horizontu 2020 mm, došlo k mnohým, mnohým pohybom. Um, vieme, že talentovaní ľudia sa, pre, sa presúvali na sever Európy, do, na západ Európy. Musíme sa ubezpečiť, že lepšie prepojíme pravidlá implementácie štrukturálnych fondov a kohezných mechanizmov s pravidlami programu Európsky horizont, aby sme znížili záťaženie a poskytli lepšie príležitosti na využívanie Fondu um, um, regionálneho rozvoja a rovnako potrebujeme pokračovať aj v oblasti výskumu vesmírneho priestoru, musíme sa pozrieť aj na e, oceány. Vieme, že najvzdialenejšie regióny sú dobrým miestom na tento typ výskumu. Musíme sa venovať týmto regiónom. Napríklad potrebujeme pozitívnu diskrimináciu, potrebujeme vytvoriť výskumnú sieť pre uvedené regióny. Často, e, často často sa na ne zabúda a naozaj potrebujeme vysokokvalitný výskum, musíme naďalej investovať do digitálnych zručností, musíme podporiť na, naše stratégie a zároveň musíme podporovať výskum eh, v humanných vied. I tu aj tieto oblasti vedy sú veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne. Pán Katajnen ako ďalší tieňový správodajca. Pani, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Som veľmi poďačná pánovi spravodajcovi za veľmi dobré pripravené stanovisko. Súhlasím s tým, že úloha európskych inovačných ekosystémov by mala byť posilnená a že by sme mali uznať úlohu, ktorú zohrávajú pri podpore vedy. Takisto podporujem návrh e, pána spravodajcu, že by sme mali uskutočniť zmenu v tomto smere. Musíme byť schopní zosúladiť úroveň, programy na úrovni EÚ a regionálne programy. Musíme sa zamerať na naozaj dobrú, lepšiu, kom, na naozaj lepšiu koordináciu. Pán spravodajca zdôraznil teritoriálny rozmer, hovoril aj o kritériách pridelovania projektov. Ja súhlasím, že veda sa nerodí vo váku a výskum a vývoj e, potrebuje, potrebuje e, sa trošku aj vyvíjať a mm, jednotlivé vedecké centrá musia spolu spolupracovať. Mali by sme sa naozaj snažiť o tie najkvalitnejšie výsledky. Preto mm, ten, ten teritoriálny dosah je takým prirodzeným dôsledkom eh, a ten teritoriálny dosah môžeme posilniť ďalej našimi nástrojmi, ktoré nám ponúka európska legislatíva. My sme hovorili aj o eh, hovorili sme aj o EIC Pathfinder, o tomto nástroje Ide o skutočný nástroj, ktorý pracuje na spôsob z hora nadol a ja musím povedať, že ide o vynikajúci nástroj a určite by sme mali pokračovať v realizácii týchto nástrojov. Pán Škrlec, nech sa páči, za, za zelených. Ďakujem, pani predsedníčka. Návrh komisie hovorí o programe a hovorí aj o pravidlách šírenia, um, hovorí o možnostiach zjednodušenia. Tento program posilní vedeckú základňu EÚ a napomôže riešiť globálne výzvy a napomôže e, k tomu, aby sme sa dopracovali k vytýčeným mileniovým cieľom program pomôže pri realizácii um, strategických priorít Európskej únie. Mm. Mm. Horizont je len jedným z programov v návrhu komisie na nové finančné obdobie sa nachádzajú možnosti transferov z koheznej politiky do iných projektov, napríklad až 5, až 5 in, do Invest in EU a ďalšie 10 miliard do Connecting Europe Facility a ďalšie na priame financovanie ďalších projektov a to už vlastne predstavuje, že dojde k zmene rozpočtu. To znamená, že ten zvyšok by v koheznej politike mal zostať. Pokiaľ tomu rozumieme správne, tak Horizont zostal vo svojej súčasnej podobe. Tento program podporuje Centra excelentnosti a kohezná politika by mala podporiť ďalšie kroky, ako napríklad e, inovácie produktov, šírenie vedomostí a podobne. Pokiaľ, pokiaľ my, to cháp, my tomu rozumieme tak, že v súčasnosti prebiehajú konzultácie, zatiaľ čo e, e, fi, fi, finančné prostriedky pre výskum a vývoj sú, sú lepšie distribuované. My e, podporujeme tento prístup. E, a nemyslíme si, že by kohezná politika mala e, financovať e, centra excelentnosti. Toto by z nášho pohľadu nebolo koherentné. Ďakujem veľmi pekne. Pani Damato, áno, ďakujem veľmi pekne. Program by mal určite zohľadňovať regióny, mesta, oni sú totiž, e, oni, oni totiž zohrávajú dôležitú úlohu a preto každé plánovanie musí zohľadniť aj tieto aspekty. Stanovisko v stanovisku figurujú už e, jednotlivé aspekty. E, zacieluje sa tam pán správodajca na regionálne aspekty, ale ja by som sa chcela dotknúť klimatických zmien a udržateľného rozvoja, najmä pokiaľ ide o, o e, ciele nulových emisí. Chcela by som vylúčiť každé financovanie, ktoré by podporovalo fosílne paliva. Po druhé, Návrh komisie hovorí o úlohe priemyslu, dobre, to je relevantné, ale malo by to byť eh, sprevádzané, respektíve prispôsobené potrebám spoločnosť, eh, spoločnosti. Bolo by dobré, keby sa text viac vyvážil a keby sme keby sme nezabúdali na princípy, ktoré sú obsiahnuté v zmluvách únie. Potom, pokiaľ ide o finančnú podporu, ja by som chcela, aby sa tam dala odvolávka um, a aby, aby sme sa aby, aby sme upozornili na to, že môže dochádzať eh, k riskantným operáciám s jednotlivými finančnými prostriedkami. Potom, pokiaľ ide o malé a stredné podniku, po podniky, áno, um, Teraz sa zdále, že sme predsa len na niektoré aspekty zabudli. Podľa mňa ide o prioritu, pretože tieto podniky by mali mať prioritný prístup a jasne by sa to v texte malo zakotviť. Ja som totiž mala pocit, že v texte to nie je jednoznačne uvedené. Takže toľko a predložím aj pozmenujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne, takže to boli tieňoví správodajcovia. Pani Breso, nech sa páči, vy ste sa prihlásili do diskusie. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ja by som chcela poďakovať um, pánovi spravodajcovi, Ja som chcela poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho analýzu Rozpracoval tam vzťah medzi regionálnymi politikami a programom Európsky horizont. Myslím si, že je to dôležité z pohľadu toho, že čím lepšie, čím lepšie bude ten vzťah nastavený, tak tým skôr a sa nám podarí dopracovať sa k zdarnému záveru a k našim cieľom. Ak chceme byť ešte lepšími vo svete, tak potrebujeme, aby sa inovatívne kapacity rozšírili na celé územie EÚ. Preto treba príslušným spôsobom nastaviť eh, regionálnu politiku a mne sa zdá, že v tomto, v tomto ohľade je návrh e, regionálnych ekosystémov pre inovácie veľmi dôležitý. Regióny budú môcť potom prijať tú stratégiu a vyhnú sa vlastne aj takýmto spôsobom mrhaniu zdrojmi, preto môžem s tým len súhlasiť. Dovolte mi ešte jednu pripomienku Dúfame, že budúci týždeň v Štrasburgu budeme môcť schváliť uznesenie, ktoré hovorí o agende, pre, agende EÚ pre vidiecké oblasti, pre vzdialenejšie oblasti, ako už hovorila kolegyňa. My, ak chceme, aby došlo k rozvoju, aby došlo k šíreniu inovácií aj v rámci týchto území, Musíme sa pozrieť e, musíme sa pozrieť, respektíve prispôsobiť jednotlivé nástroje aj týmto oblastiam, e, ktorým, ktorým e, pretože každá zóna si vyžaduje každá zóna má iné potreby a preto treba jednotlivé nástroje prispôsobiť Máme tu mm, napríklad e, mnohé z týchto oblastí sa postupne zaľudňujú, e, musíme na ne nahliadať, e, takže môže ísť aj o oblasti ďalšieho rozvoja, smart cities a podobne, alebo smart villages. Premyslíme si, predložíme ešte pozmenujúci návrh, kde pripomenieme, že pri spoločných cieľoch by sa mali definovať aj programy, ktoré by sa mali prispôsobiť konkrétnym potrebám e, výskumu a vývoja e, v oblastiach s prírodnými obmedzeniami, kde napríklad, e, kde napríklad ne, nežije, možno to, nežije možno toľko ľudí alebo možno ide o tradičnejšie oblasti, takže nemali by sme na to zabúdať a ja budem pracovať s našou kolegyňou, tieňovou spravodajkyňou, určite predstavím nejaký pozmenujúci návrh, ale veľmi pekne ďakujem kolegovi, všetkým kolegom. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Pani Maletiči, ďalšia rečníčka. Ďakujem veľmi pekne. ja chcem poďakovať spravodajkyni a všetkým tieňovým. Teší ma, že ste, e, e, e, že ste to spomenuli i Lambert, že tu máme v Európe únik mozgov z východoeurópskych krajín. Talentovaní ľudia sa presúvajú do stredu Európy a na sever a jeden z dôvodov je ten, alebo teda súvisí s projektami, ktoré ich priťahujú, ktoré financujeme z horizontu. Je to veľmi dôležité podporiť horizont a programy ako je Erasmus Plus a podobne. Avšak mali by sme mať na pamäti aj koheznú politiku. Ak budeme výrazne podporovať horizont, a navýšime výrazne túto časť a nenavýšime súčasne kohéznú politiku a nedáme menej vyvinutým krajinám možnosť e, dobiehať, rozvíjať sa, budú sa rozdiely len prehlbovať a Európa bude len e, rozdelenejšia. Musíme to pozastaviť nad rámec tohoto, pokiaľ ide o politiky pre výskum a inovácie, v Európskej únii máme ciele inovovať a každá členská krajina by mala investovať 3 HDP do výskumu, vývoja a inovácií. A v rozvinutých e, krajinách vo svete sa tieto ciele e, dosiahli, ale v menej rozvinutých sme vzdialení tomuto. V Chorvátsku sme na úrovni 1,8 s kohiznou, politikou by sme mali podporovať menej rozvinuté krajiny, aby boli v stave investovať tieto 3% do výskumu a inovácií. A čo by sme potom mohli robiť, je harmonizovať investície z týchto národných investícií e, s horizontom. A v tomto štádiu si myslím, že kohézia nemôže byť nasmerovaná do horizontu, ale mala by podporovať rozvoj krajiny tak, aby vedeli investovať tie krajiny tých 3%. Potrebná je potom harmonizácia a pamätať si tie 3% HDP. Mali by sme viac pracovať na horizonte s rozvinutejšími krajinami, aby oni investovali do horizontu, cez tie 3% a podporovali vývoj menej rozvinutých krajín dodatočne a nie len koheznou politikou. Ďakujem. Ďakujeme keďže nikto iný si nežela. A ešte predsa len pán Olbricht a pán Rope. Len otázka, aký má postoj rozpočtový výbor alebo teda informácia, my budeme hlasovať na, o navýšení fondov pre Nový horizont a v našom návrhu sú 80 miliárd na 120 miliárd navýšenie, ale súčasne chceme zachovať nezmenenú úroveň kohézie taký je ten balíček. My sme pripravení dať viac na horizont, ale treba zachovať koheziu na rovnakej úrovni, takže keď tu o tom diskutujeme, otázka znie, aká je pozícia k horizontu vo všeobecnosti. V tomto vám želám veľa úspechov. Pán Rope, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, kolegovia. Program je to veľmi užitočný. A mali by sme uvažovať o tom, ako ho sfunkčniť do budúcnosti, aby sme z neho mali prínos. Musíme posilniť e, najsilnejšie krajiny či re, e, regióny či určité teritoria, ale musíme sa tiež pozerať na tých najslabších aby boli silnejší a konkurencieschopnejší. Túto prax, ktorú sme doteraz používali, nám, táto nám ukazuje, že len najväčšie a najsilnejšie krajiny mali možnosť využiť tieto fondy. O tom už hovorili e, kolegovia dnes e, predpoludním. A znamená to, že určité teritoria budú veľmi rozvinuté, ale iné budú trpieť e, odlivom mozgov a keď hovoríme o regionálnej politike a o výsledkoch implementácie tohoto programu, myslím, že regionálna politika z našich krokov, našimi krokmi trpí. Podporujem spravodajcu. Taktiež si myslím, že mali by sme mať možnosti pre, všetkých, pre všetky členské krajiny. mali by tu byť všetky e, regióny a všetky by mali môcť participovať na tomto programe. A je tiež potrebné, aby sme sa zamýšľali nad určitými hranicami, e, pra, e, obálkami a e, región za určitú dobu nevyčerpá pridelené prostriedky, tak navráti sa to do všeobecnej obálky a dá sa to využiť na najlepšie, najsilnejšie projekty a cez ne sa môžu podporovať. Ak tak neučiníme, tak nedosiahneme naše ciele a nebudeme môcť zabezpečiť to, že ešte viac fondov a financií sa použije. Navyše, poprvýkrát v dejinách e, v tomto programe je zapracovaná polnohospodárstvo ďalších 10 miliard eur na inovácie v oblasti polnohospodárstva. Preto je dôležité e, to nie len pre e, vyvinutejšie krajiny, ale aj pre tie menej vyvinuté. Mali by sme teda všetci si vypočuť tie argumenty, ktoré tu dnes zaznejú a jasne by sme mali chápať to, že všetky členské krajiny majú právo využiť programy. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Howard. Ďakujem pekne. Zmyslom horizontu je, je rozvíjať vývoj a intelektuálne a vedomostné kapacity Európy vo výskumnej oblasti. Tu výskum treba priznať, ak, e, akú dôležitú úlohu zohráva výskum pri konkurencieschopnosti európskych v európskej výroby e, vlastne, vlastne na špičke výskumu. Treba tu trošku e, varovať. Hoci veľké e, mocnosti vo svete zhromažďujú veľ, veľké prostriedky na excelentnosť dosiahnutú výskumu, tak uh, oveľa viac prostriedkov, než robí Európa. Národné rozpočty. Ako povedala pani Maletič, národné rozpočty, spájanie týchto vecí, aby sa vytvorili synergie, ale naozaj chcem varovať ľudia na špičke, e, najvyspelejšie výrobné e, spoločnosti a vo vede chcú robiť vlastne výskum tam, kde sú v tom ľudia dobrí. To je jednoducho komentár. A predmetom programu Horizont regionálnej politiky je rozvíjať tie kapacity pre excelentnosť v oblastiach, ktoré sú cieľmi regionálnej politiky, než že by sme e, vlastne nahrádzali niečo iné. E, nezískali by ani rozvíjajúce sa regióny ani špičky vedy by nezískali. Dôležité, aby si zachovala veda svoju špičkovosť. Musíme zabezpečiť, aby výskumné inštitúcie a organizácie eh, mali, odzrkadlovali túto excelentnosť, aby sa mohla rozvíjať v regiónoch, ktoré to potrebujú. Ako sa tu jasne spomenulo, aby si zachovali svoje talenty treba zabezpečiť vhodné vhodnú, vhodnú misiu regionálnej a rozvojovej politiky a prepojenie s vedou a, a excelentnosťou a politikami tu. Ak to neurobíme, e, ak ich rozohráme jednu proti druhej, nemôžeme vyhrať. V konečnom dôsledku týchto inštitúcií e, sa nachádzajú vo vedeckej, vedúcej pozícii nie nejakých 50 rokov, ale 800 rokov a túto pozíciu určite nechcú opustiť. Teraz dávam slovo predstaviteľom eh, Európskej komisie. Pán Malodov, nech sa páči. Ďakujem pánu Van Nistelrooyovi ako spravodajcovi i tieňovým. Chcem poďakovať za túto veľmi zaujímavú rozpravu z dnešného rána. Na úvod chcem pánu Van Listerovi poďakovať za jeho odhodlanosť v tejto téme po mnohé roky. K tým synergiám medzi rámcovým programom a štruktúralnými fundami najmä komisia e, s potešením sleduje, že táto správa poskytuje pozmeňujúce návrhy, ktoré žiadajú ísť ešte ďalej k tým, u týchto synergií dodatočných synergií. Prvý bod, e, ako moja reakcia, pán Van Nister hovoril o strednodobej evaluácii Horizontu 2020. Pán Lamy predsedal tej práci a tu sa jasne spomenula potreba viac synergií medzi programami EÚ s národnými a regionálnymi programmi, aby bol čo najväčší úspech, pokiaľ ide o dopad výskumu a inovácií. Ako sa spomenulo e, viackrát tu dnes, tieto politiky sú doplnkové a nemali by sme ich vlastne e, potierať. Toto je jedna z našich ambícií v rámci horizontu, ale ako ste videli takisto v návrhe programu štrukturálnych fondov. Toto je jasne ilustrované v kontexte horizontu e, cez viaceré synergie, ktoré by sme chceli zapracovať. Vítame tiež to, že množstvo navrhovaných pozmeňujúcich návrhov sa správy e, regi výboru idú týmto smerom. Keďže dnes ráno nemáme veľa času, zameriam sa na hlavné body, avšak sme pripravení písomne vám dodať dodatočné komentáre k návrhu z e, tejto správy. Prvá téma je otázka teritoriálnej dimenzie množstvo navrhovaných pozmeniacich návrhov vašich sa to jasne odráža. Za komisiu si myslíme, že akokoľvek to bude, skutočnosť podporovať najlepšie, najexcelentnejšie projekty bude mať dopad na teritoriálny rozmer v rámci horizontu Európa. Vynikajúce kritéria a dopady sú kľúčovými kritériami, ale samozrejme, že v množstve konkrétnych oblastí, keď hovoríme o dopade, máme na mysli hlavne teritoriálny dopad. To však neznamená, že teritoriálny dopad by mal byť všeobecných eh, kritériom, pretože by to bolo riziko rozporu pokiaľ ide o excelentnosť na strane jednej a na druhej strane teritoriálnosť. Ale tam, kde to dáva zmysel, a na tom trvám, tam, kde to dáva zmysel, tento teritoriálny rozmer e, máme na mysli e, v úvodných ustanoveniach alebo aj v ďalších e, častiach toho z programu, kde to treba zviditeľniť, sme pripravení to zvážiť. Druhý bod, kde by som rád pohovoril a na ktorom trvám, sa týka navrhované, vyjasne, navrhované vyjasnenia u, množstvo defi, u množstva definícií. Chceme množstvo z nich posúdiť. Mnohé podľa nás dávajú zmysel. Máme však osobitnú výhradu alebo obavu k skutočnosti, že Keďže ideme do podrobností, čím viac ideme do podrobností, o to menej flexibilní budeme v ďalšej implementácii. Je kľúčové dohodnúť sa na tom, čo sú ciele, aký by sme chceli dosiahnuť cieľ a potom teda pozerať sa, aké by boli najrelevantnejšie definície v rámci právneho základu aby, neboli, aby sme sa vyhli tomu, že budú príliš detailné. Odkaz napríklad na regionálny ekosystém inovácií, čo nie je nevyhnutne niečo, čo potrebujeme v, tam v tej časti definície, by malo byť e, na lepšom mieste v našom návrhu, osobitne v časti e, pilieru číslo 3 inovácií Horizontu 2020 e, Eh, kde si medzi riadkami sa to možno spomína, nie je to však dostatočne viditeľné, ak chceme mať eh, navrhovanú eh, spoluprácu, takú, ako ju navrhuje pán Van Nistelrooy v svojej správe. Tiež by som rád pohovoril o ďalšom kľúčovom rozmere, a to je doplnkovosť, kompatibilita, synergie medzi horizontom Európa a štrukturálnymi fondami aj týmto návrhom v tejto súvislosti? Osobitne, pretože ste to niektorí spomenuli, nemalo by sa to obmedziť na štrukturálne fondy a Horizont Európa, ale malo by sa to diať i s ďalšími programami na úrovni EÚ, napríklad Invest EU, alebo tiež program pre digitálnu Európu, kde dáva zmysel takýto typ spolupráce. Niektoré z navrhovaných pozmeňujúcich návrhov zo zdielne spravodajcu vyjasňujú, e, dávajú ďalšie podrobnosti o tom, aký typ programov by e, mohol poskytnúť takéto synergie. V, po, v podstate veci sa zhodneme, ale mohli by sme sa možno vyhnúť tomu, aby sme nevytvárali dojem, že máme len tieto programy, ktoré by mohli byť v synergiách s horizontom Európa. Bolo by to lepšie. Napríklad uh, uh, Seal of Excellence, EFRD a tak ďalej, ale i ďalšie programy. Nie, že by sme boli v rozpore s tým návrhom, ale treba jasne ukázať, že by to mohlo byť širšie než len toto. Isté, že vítame akékoľvek vyjasnenie, akékoľvek uh, pokusy, ako tu zaznelo, povedal to pán spravodajca i ďalší tieňoví, akékoľvek snahy riešiť problémy s kombinácii, pri kombinácii jednotlivých fondov, ktoré by mohli vyvstať e, už v terejšom rámcovom programe, za komisiu vyzývame k tomu, aby sa maximálne využívali tie možnosti, ktoré sa otvárajú modifikáciou a budúcou modifikáciou nariadení o štátnej pomoci. To by v tomto kontexte mohlo pomôcť mať ešte lepšiu kompatibilitu v budúcnosti. Tu by som tiež spomenul to, čo sa v správe hovorí o transferoch z jedného programu do iného. To je jedna z možností synergii, nie je jediná. To len opakujem, že je tu možnosť tiež e, napríklad e, pečať excelentnosti, ale vlastne spolupráca umožňujúca financovanie projektu zo strany iného programu, keď sa ten vyberie takýto program, možnosť tiež kombinovať veci. A chcem vám pripomenúť, že v kontexte horizontu Európa chceme tiež otvárať členov našich partnerstiev voči regionálnym aktérom. To neplatilo nevyhnutne v terajšom rámcovom programe, ale v prípade tých transferov berieme do úvahy návrh, ktorý spomenul spravodajca, článok 9.8 najmä. A jediná obava, ak to tak môžem nazvať, je tá, že odporúčame neobmedziť to na špecifické projekty, ale na programy ako také záujmy regiónov presúvať časti svojich rozpočtov, aby sa financovalo množstvo projektov. V rámci konkrétneho programu, takže ak chceme sa vyhnúť rôznym technickým problémom, tak by sme možno nemali byť príliš preskriptívni. Na posledná pripomienka, a to bude na teraz všetko, je, že, že sme si všimli návrh na zmenu názvu pilieru číslo 3. To sme si zaznamenali. Chápeme logiku. Všetky názvy majú svoje výhody a nevýhody. Takže hm, poznamenali sme si, čo ste povedali. No, dovolte mi ešte predsednička povedať pár slov tiež, pretože som hovoril o ďalšom pilieri číslo 3 o nevyhnutnej komplementarite s radou Európskou radou pre inovácie, povedal o tom, hovoril o tom už pán Nistelroj, ale keď si dobre spomínam aj niekoľký tieňových spravodajcov, je jasné, že táto spolupráca s Európskou radou pre inovácie sa musí uskutočňovať, ale opätovne najlepším nástrojom na túto spoluprácu mm, to mi bol v rovnakom piliere ako inovačný ekosystém, blok ekosystém, pretože to podporí európske inovatívne ekosystémy, ten európsky a jedna dimenzia, ktorá bude súvisieť s podporou pre inovácie súvisí s návrhom Európskej rady pre inovácie. Ja vám ďakujem za vaše pripomienky a samozrejme Radi poskytneme ďalšie písomné pripomienky. Ďakujem pekne. Fan, pán Fan Nistelroj, chcete povedať niečo na záver diskusie? Áno, ďakujem veľmi pekne, veľmi ste ma potešili. A pokračovať po holandsky, no ďakujem pekne za všetky pripomienky. No a ja myslím, že no, to zlepšenie témy, ktoré si vyžadujú mm, osobitnú pozornosť. Ja dúfam, že teraz nedostaneme do nejakého sporu medzi kompetenciami, pretože čo sa týka financovania tu a tam o to, v podstate nejde úplne naozaj, ide o to, čo s peniazmi urobíme. Je to tak, že by komisia alebo Rada pre inovácie mali obrovskú obrovské rozpočty. Ide tu skutočne o cieľ, kam všetci chcú dospieť. Nechceme, čo každý dokáže, ale to, ako môžeme využiť peniaze daňových poplatníkov na dosiahnutie pridanej hodnoty. Diskusie o kompetenciách s komplementaritou. No v poriadku v poslednom čase, v posledných dvoch, troch časových, časových obdobiach v regionálnom fonde sme videli eh, vývoj týmto smerom. To boli na jednej strane celkom jednoduché veci, ale bolo to nevyhnutné, pretože nedá sa akceptovať, že Európa bude vyvíjať rozdielne. Treba si tie skutočnosti pozrieť. No a Keď si to prečítame, tak to bude Európa rôznych rýchlostí a Európa nedostatku príležitosti. A to je nepripustné. Musíme zrýchlať veci. Darí sa nám spolupracovať aj s ITRE, aby sme hľadali možnosti. A excelentnosť je to najdôležitejšie. Samozrejme, musí to mať eh, cieľ a ide tu o to, že ľudia musia byť zodpovední za témy, o ktorých sa hovorí. My na pléne predložíme príslušné uznesenie, napríklad tá inteligentná špecializácia v všetkých oblastiach od výživy sa hovoriť, že nám radšej to ako niečo iné. Treba sa vždy pýtať, čo môžu ľudia urobiť na nejakom konkrétnom mieste, čo sa dá dosiahnuť. No a Európsky inštitút pre inovácie a technológie, tiež sú tam klastery pre inovácie, miesta, kde sa veci dejú v západe, východe, na juhu Európy. To sú podľa mňa tie správne východiska. Tieto témy ja vždy rád zodpoviem. Akékoľvek otázky a zareagujem na podnety. Ďakujem veľmi pekne. Návrh na lehotu na prekladanie pozmenujúcich návrhov je 2. oktobra 18.00 večer. No, viete, že revidovaný uh, rozvrh výboru ITRE nám neumožňuje získať viac času a chceme preložiť všetky pozmeňujúce návrhy o 18.00 2. októbra. Dobre, všetkým vám veľmi pekne ďakujem. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to zváženie návrhu stanoviska o Európskom fondu na prispôsobenie globalizácii. Našim spravodajcom pre toto stanovisko je pán Dojč. Gestorský výbor je výbor pre zamestnanosť a ja dám slovo pánu Dojčovi Prosím, ospravedlňte sa mi kvôli problémom s tlmočením, ale budete mať možnosť hovoriť po maďarsky, takže nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, milé kolegyne, kolegovia. Európsky fond pre prispôsobenie globalizácii. Myslím, že v zásade netreba o tom diskutovať príliš dlho. My všetci predsa vieme, že je to veľmi dôležitý a užitočný nástroj. Pretože to je podpora a pomoc pre ľudí, ktorí prišli o prácu kvôli úpravám a zmenám na pracovnom trhu. Podporuje sa mobilita a členské štáty na národnej regionálnej, lokálnej úrovni. Takto podporujeme európsky občania. Tu vidie niečo konkrétne. Cítia to na vlastnej koži a vidia aj výsledky. Ide o nástroj, ktorý pomáha znižovať závažný problém, totiž nezamestnanosť. V Európe sa často hovorí o nedostatku pracovných síl a nesmieme zabúdať na to, že v Európe sú milióny nezamestnaných. Vytváranie pracovných miest, zlepšenie tejto situácie, to je stále veľmi dôležitá úloha. 30. mája tohto roka komisia predložila návrh k tomuto fondu. Základe to, že tento fond by mal existovať ešte aj po roku 2020. Aj v rámci MVFR. Tento nástroj je mimo VFR. Myslím, že všetci sme privítali, že v návrhu komisie by sa mal fond zjednodušiť a aj čerpanie prostriedkov z fondu má byť zjednodušené. Milé kolegyne, kolegovia, s návrhom môjho stanoviska by som chcel ísť ďalej týmto smerom, aby som chcel dosiahnuť cieľ, to všetko bude ešte ďalej sa bude zjednodušovať, treba príjmať rozhodnutia vzhľadom na legislatívny návrh, aby to by sa tento fond dal lepšie využívať. Rád by som to stručne zhrnul. Návrhy, ktoré predkladám v mojom stanovisku. Poprvé, ja myslím, že veľmi dôležité a príslušne to aj odôvodňujem, aby čerpanie, aby kritéria čerpanie boli zjednodušené, znamená, tá hranica z 250 bola znižená na 150. V malých krajinách máme aj menší pracovný trh. Týka sa to teda často aj malých a stredných podnikov, kde veľmi zriedka sa dosiahne hranica 250 osôb pri prepušťaní. A preto myslím, že je dôležité, aby počet osôb z 250 bol znížený na 150, ale ja som ochotný redukovať to ešte ďalej. Ďalej navrhujem aby sme podnikali ďalšie kroky vo vzťahu zjednodušenia čerpania prostriedkov z fondu aby boli zjednodušené postupy. V návrhu komisie sa hovorí o tom, že komisia finančnú podporu a kritéria alebo plnenie kritérií pohodnotenie týchto kritérií Mhm, potom čo najrýchlejšie má prijať rozhodnutie. Takže toto vágne, tú, toto vágne znenie by som rád lepšie formuloval, a teda, že v rámci 15 dní má komisia rozhodnúť. Ja myslím, že je uvedené v návrhu, že je potrebné urobiť, ale musí byť urobený e, preklad po podaní a komisia príjme rozhodnutie 60 dní. To by som rád skrátil na 30 dní. Ja myslím, že v rámci celkovo 55 dní musí byť prijaté rozhodnutie vzťahom na podporu v prípade, nejakej krízy sa to bude uplatňovať, keď sa e, v prípade masového prepušťania potom bude odôvodnenie, aby toto rozhodnutie bolo prijaté čo najrychlejšie. No a vo fáze pozmeňujúcich návrhov ja predložím ešte ďalšie návrhy. Napríklad že EGF spolufinancovanie by malo byť harmonizované so sociálnym fondom, z tohto hľadiska spolufinancovanie by malo ostať na hranici 60 všetkým v tých členských štátoch, kde sa očakávalo krátenie. Ja by som chcel ešte jeden návrh zložiť, že v každom členskom štáte, kde sa oznámi masové prepušťanie a kde sú presné pravidlá, kde presne vieme, kde podľa našeho odhadu sa bude prepušťať 150 osôb, kde sa bude dať využiť EGF. Už od momentu oznámenia hromadného prepuštenia by malo, mala existovať možnosť pustiť postup, aby v prípade prepuštenia tá podpora už bola zaručená, aby prepustený sa mohol čo najrýchlejšie integrovať späť na pracovný trh. Kolegyne, kolegovia, ja sa teším na vašu spätnú väzbu a dúfam, že s vašou pomocou e, sa nám podarí, že EGF bude ešte lepšie, efektívnejšie použiť, po- pomáhať zamestnancom v prípade prepustenia, aby našej cestu späť na pracovný trh. Ďakujem pekne. Slovo dostanú tieňoví spravodajcovia. Požiadam vás o stručnosť. 3 minúty, prosím, pretože musíme dodržať časový harmonogram nášho zasadnutia. Pán Monskúr, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som najskôr chcel poďakovať spravodajcovi za kvalitu jeho práce, čo nám umožňuje e, venovať sa tejto téme v takých dobrých podmienkach. No a čo sa týka prispôsobenia globalizácii, Európa viac ako kedykoľvek predtým teraz potrebuje účinný a rýchly nástroj. Preto treba sa snažiť dosiahnuť cieľa, aby ten nástroj fungoval efektívne. No a účinnosť závisí od schopnosti pomáhať zamestnancom. Napríklad eh, miera petovnej integrácie nad pracovný trh čo eh, tohto fondu je veľmi vysoká aj v regiónoch s veľkou nezamestnanosťou. No a eh, pomáha to celým regiónom ktorých boli zatvorené niektoré podmienky, e, podniky. Návrh komisie na obdobie roku 2020 až 2027 e, chce zjednodušiť prístup a postupy. A komisia navrhuje zjednodušiť fungovanie tohto e, nástroja a rozšíriť rozsah pôsobnosti. No a zníženie hranice na 150 vitameno a to umožní členským štátom žiadať skôr o podporu. No a ja musím ďakovať komisii, komisii za to, že zohľadnila potreby našich najzdialenejších regiónov. No a my veľmi pozitívne vítame integráciu a zohľadnenie digitálnej a klimatickej transformácie, tak aby Európa dokázala predpovedať a predvídať s mielom ja predložím niekoľko pozmeňujúcich návrhov, aby som doplnil návrh stanoviska, ktoré som spoluspravodajkyňa Maria Arena, ktorá zastupuje výbor pre zamestnanosť. Všetci vieme, že nezamestnanosť mladých je stále veľkou výzvou a preto navrhujem reintegrovať zamerať sa na mladých ženy bez, a mladých a ženy bez práce, rýchlo im pomôcť rovnako regióny, kde je vysoká nezamestnanosť, tak ženy musia mať možnosť, alebo teda ten fond musí podporiť ľudí, ktorí sú ohrození e, prepustením, respektíve ktorí boli prepustení. Ďakujem pekne ďalším tieňovým spravodajcom. Je tu tieňový spravodajca za EKR? Nie. Pani Katajnen, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som chcela poďakovať spravodajcovi. Komisia ste veľmi pekne nám predstavila tento návrh e, fondu. Má sa zjednodušiť. Postup to je pekné, ale otázka je, Rovnako sa roz, e, rozšíriť rozsah pôsobnosti. Otázka je, či z toho bude vyplývať. E, predkladaných bude oveľa viac a menších žiadostí a to bude mať dopady na prevádzkové a správne náklady a dĺžku spracovania e, žiadosti komisia užite veľmi rozšírila v porovnaní so súčasnosťou a preto sa treba skutočne zamyslieť nad tým, či je dobré rozširovať a znižovať prach e, na prístup. Treba sa zamýšľať nad tým, aké konkrétne dopady mi malo takéto, mal, mal takýto pokles e, pre ciele fondu. Je to osobitný nástroj pre osobitné mimoriadne situácie. A je to o rozsiahle a náhle zmeny na pracovnom trhu pre tie prípady, kde Európska únia môže priniesť pridanú hodnotu. Členské štáty preto majú, preto majú aj vlastné systémy pre trh práce a vzdelávací sektor. Samozrejme, samozrejme, treba skrátiť lehotu na spracovanie žiadosti a práca musí byť zrýchlená. To sú moje hlavné pripomienky. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Pani valina tu nie je, pani Vana, nech sa páči. Ďakujem pekne, poviem to veľmi stručne, všeobecne známe, že zelení vidia ten to návrh vnímame pozitívne tento fond. Spolupracujem dobre s pani arénou. Rozsah pôsobnosti má byť e, rozšírený na zaistiť, mm, obsahuje tá prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, ako je zmierňovanie e, dopadov digitalizácie, a automatizácie, to je našou snahou a tiež investičné kritéria, e, že to bolo znížené z 500 na 250 prepustených zamestnancov, to vítame, pretože v mnohých regiónoch nie sú takéto veľké podniky, takže už zrušenie 600 pracovných miest, alebo teda 150 pracovných miest má obrovské dopady. No a tiež eh, vítame skrátenie povolov celého a scholovať celého. Tý pre nás je toto veľmi dôležitý nástroj, eh, ktorý ukazuje solidaritu a podporu zamestnancov a podporu aktívnej zamestnaneckej politiky. Ďakujem pekne. Pani Damato, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Ako vieme, všeobecným cieľom tohto fondu je preukázať solidaritu a poskytnúť podporu prepustením z práce a živnostníkom, ktorých činnosť musela skončiť v dôsledku reštrukturalizácie podnikov, pre ktorých pracovali. Takto pocitili prepustení na, na vlastnej koži dôsledky globalizácie, E, a finančných kríz. Komisia vo svojom dokumente posudzuje efekt globalizácie a hovorí o, hovorí o vývoji dopytu po um, zručnej manuálnej pracovnej sile. Um, Komisia konštatuje a zaoberá sa nástrojmi na nápravu týchto negatívnych javov. V súlade s princípmi solidarity a podpory bude potrebné predpokladať negatívne účinky globalizácie a technologického vývoja. Preto bude treba upraviť a skvalitniť systémy sociálnej ochrany. Mm, musíme, my musíme zvážiť aj e, špecifický charakter terciárneho sektora. Musíme poskytnúť náležitú ochranu e, pracujúcim a treba tam, kde je to možné, zohľadniť aj možnosť rozšírenia na terciárny sektor. A to z preventívneho hľadiska. Ja si myslím, že by sme mali rozšíriť oprávnenosť v prípade týchto opatrení na všetkých zamestnancov. Čiže či už mám na mysli tých, ktorí pracujú na plný pracovný úvezok, čiastočný, alebo ktorí sú živnostníkmi. Mali by sme mať na mysli najmä tie regióny a tie odvetvia, ktoré boli najviac zasiahnuté týmito javmi v minulosti. Niekedy komisia nekoná podľa nás dostatočne rýchlo. Trvá veľmi dlho, než sa vypracuje analýza celej situácie a toho, prečo došlo k masovému prepušťaniu preto si myslíme, že by komisia mala, vyžia- mala postupovať rýchlejšie a mala by požiadať o technickú pomoc niekedy ešte predtým, než bude žiadosť podaná. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. Pán Fanny Roy, veľmi stručne poprosím, nech sa páči. Ja sa pokúsim No, podporujem prístup kolegov, ale budeme sa s tým stretávať čoraz viac v súčasnosti a ja by som si tiež želala, aby tento nástroj, e, Fond pre prispôsobenie sa globalizácii, aby tento nástroj mal bližšie k boju proti negatívnym účinkom na ekonomiku, pretože tým môže byť čokoľvek. Ide o Veď si zoberiete napríklad bankovníctvo v Holandsku. Um, alebo zoberte si eh, Air France. Viete, uh, to je všetko v dôsledku, to sa deje všetko v dôsledku globalizácii. Ja by som chcel lepšie prepojenie na sociálny fond, pretože tam sa práve udialo to, čo sme chceli. Mm, fond pomáha pri, pripraviť e, ľudí na novú situáciu na pracovných trhoch, ale ja si myslím, že by to mohlo fungovať, najmä ak pôjdeme na tých 150. A bude sa to diať čoraz častejšie. Je to globalizácia, alebo je to preto, že spoločnosť jednoducho prepušťať, lebo chce ušetriť, máme tu IKT, neviem. Neviem, možno aj to, aj na to by mohol reagovať tento nástroj. Mali by sme to skrátka priblížiť eh, tomu, čo ponúka sociálny fond. Mm. Teraz je to taký samostatný nástroj a možno by bolo naozaj pomohlo, aby finančné prostriedky putovali tam, respektíve možno, že sociálny fond e, pôsobí všade a možno 50, pre, prepustím 50 osôb môže dôjsť hoci kde v Európe. Takže to je taká moja úvaha na túto tému. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči pani Volčanová za DG Employment. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem pánovi spravodajcovi za predložené stanovisko. Ak dovolíte zo pár pripomienok k návrhu, pokiaľ ide o prahovú hodnotu. My sme si intenzívne zanalizovali, koľko prepustených osôb, ehm, alebo teda ako veľké, alebo teda vzťah medzi počtom prepustených a situáciou členským štátov. A dopracovali sme sa k uvedenému údaju, čo môže byť relevantnejšie pre malé členské štáty než pre veľké členské štáty, ale to je tá rovnováha, ku ktorej sme sa na základe našej analýzy dopracovali. V prípade e, dlhšieho postupu je to pomerne technická vec, možno, že bilaterálne si to môžeme vysvetliť. Tých 15 dní je takmer nemožných keďže samotný preklad si vyžiada 3 týždne. Ale hovorím, ide o pomerne technickú otázku, môžeme si to podrobnejšie prediskutovať na bilaterálnej úrovni. K spolufinancovaniu. Veľmi pekne ďakujem za podporu nášho návrhu harmonizovať mieru spolufinancovania medzi, medzi fondmi a my sa domnievame po konzultácii s hlavnými aktérmi, e, že tá miera spolufinancovania bude, tak, tak ako sme ju nastavili, bude zrejme tou najvhodnejšou e, po, v období po roku 2020. Zaznamenala som, teda beriem do úvahy podporu, ktorú ste vyjadrili rozšírnemu rozsahu pôsobnosti uh, a rozličným príčinám, ktoré komisia navrhuje, um, vzhľadom na ktoré bude možné spustiť eh, prípad a začať postup, ako napríklad uhlíková ekonomika a tak ďalej, ale my sme sa rozhodli ne, nerozširovať eh, eh, na tak, tzv. potreby v súvislosti s mladými. Sú totiž iné spôsoby, iné fondy, ktoré komisia ponúka ESF plus a iné programy, ktoré sú skrátka lepšie zacielenejšie a môžu, môžu reagovať e, presnejšie na uvedený problém. Problém, ktorý e, vďaka vývoju hospodárstva um, nie je už takým frekventovaným za uplynulé roky. bankovníctvu. Mm, rada by som niečo vyjasnila. Pán Fanistroj hovoril o bankovníctve, hovoril sa ďalej aj o podpore podnikom. Bankovníctvo bolo podporené nielen, e, bolo bolo, bolo podporené vzhľadom na krízu, pretože v súčasnosti Um, tento fond funguje aj eh, v nadväznosti na dôsledky finančných kríz a Holandsko odôvodnilo svoju žiadosť práve týmito vplyvmi a dosahmi hospodárskej a finančnej krízy. Ne, nemá, ne, nemôžeme to preto spájať s globalizáciou. Minimálne tak som si to vypočula um, v sluchatkách ohľadne podporu podnikom. Chcem chcem zdôrazniť, že EGF je len na podporu prepustených pracovníkov, tých, ktorí prídu o prácu um, z rôznych dôvodov. Netreba práve zabúdať na túto skutočnosť. EGF je slúži na podporu pracovníkov, ktorí boli prepustení v dôsledku negatívneho vývoja. Do budúcna bude toho, tých dôvodov môže byť viac nebude to len globalizácia, keďže neexistuje definícia globalizácie ako takej. Do budúcna to nebude len o globalizácii, ale možno, že eh, na eh, respektíve EGF sa stalo akousi značkou za uplynulých 10 rokov minimálne pre tých, ktorí naozaj mali osoch. Eh, z tohto fondu, preto sme sa rozhodli ponechať si túto značku, tento názov vzhľadom na to, že všetko vlastne dnes už je hm, napojené alebo súvisí s globalizáciou. Pán Dož, nech sa páči. Na záver diskusie ďakujem veľmi pekne No, krátke. Nechcem nejak obšírne reagovať. Veľmi pekne ďakujem kolegom za vyslovené pripomienky. Osobne by som sa e, rád vyjadril k ničomu, o čom som už hovoril. Všetci máme jasno v tom, že e, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii má doplnkový charakter jeho cieľom je pomoc pri e, riešení negatívnej situácie. Cieľom je podpora opätovného začlenenia do pracovného trhu, do pracovného procesu, ale ide o pomoc, o podporu regiónom. Môžu um, fin- napríklad v regiónoch sa dajú využívať aj regionálne fondy, napríklad na tvorbu nových pracovných miest preto existujú iné zdroje financovania, ktoré sú možno adekvátnejšie na um, pomoc takejto situácii. Hovorím, že ide o doplnkový nástroj a pochopiteľne ide nám o to, aby sa jeho fungovanie zlepšilo už to bolo uvedené a mne sa e, to zdá byť veľmi pozitívne, že by sa do programu mala začleni, mal začleniť aj e, program, aj rozmer v súvislosti s mladými, s mládežou. Veľmi rád by som v tejto súvislosti poďakovala aj komisii. Musíme konzultovať otázky technického charakteru, možno, že nám nebolo všetko úplne jasné, nie všetky aspekty sme pochopili, ale net pochyb, že ako náhle e, sú žiadosti predložené, treba ich preložiť, ale ako náhle sú preložené, e, tak na hodnotenie zostáva 60 dní a potom sa v texte práve zjavuje as e, soon as possible kedy sa má komisia vyjadriť. Mne sa zdá, že komisia by mala mať naozaj vyčlenenú určitú lehotu, povedzme tých 15 dní na to, aby urobila rozhodnutie. Dobre, 15-20, ale podľa mňa treba jasne definovať lehotu, počas ktorej sa musí vysvetliť, e, vysloviť. Ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom na to, že čas nám beží ako zvyčajne, nadväznosti na rozvrh e, výboru EMPO navrhujeme 3. október o 5. po obede končí lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Poprosím vás, ak je to možné, predkladajte vaše pozmenujúce návrhy v angličtine, aby sa potom mohol, mohlo hlasovať na výbore EMPO Takže 3. október, 17.00. Ďakujem veľmi pekne. Ideme ďalej v našom programe. Ide o prezentáciu návrhu stanoviska k zriadeniu programu Invest EU. Gestorskými výbormi je výbor budget a výbor Econ. Pracujú na stanovisku spoločne. Našou, našou spravodajkňou je pani Westfall. Nech sa páči, máte slovo. Predstavte nám vaše stanovisko. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. <clears throat> Začnem tým, že poviem starú známu vec, ale na, chcem mi povedať na úvod, Štrukturálne fondy majú zlepšovať život ľudí v Európe. Regióny tým pádom vytvárajú pracovné miesta na jednej strane, zlepšuje sa infraštruktúra, bojuje sa proti klimatickým zmenám, ale aj malé podniky a univerzity sa podporujú. Náš výbor bojuje za to, aby táto požiadavka, eh, aby táto pardon, podpora fungovala aj v budúcnosti. Dúfajme, budeme môcť v budúcnosti eh, podporovať viaceré projekty. Prečo to všetko spomínam? Práve v tejto súvislosti, ktorú spomínam, mám veľké pochybnosti, pokiaľ ide o návrh komisie týkajúci sa Invest EU. Invest EU má mobilizovať súkromné investície, pardon, investície tým, že sa vytvára rozpočtová záruka. To znie rozumne, pomôže pri financovaní niektorých projektov. Avšak myslím si, že sú to iné projekty než tie, ktoré naše komúny, naše mesta a regióny e, zamýšľajú. Podľa mňa štrukturálne fondy s ich decentrálnym prístupom a sdielaným no, administratívou sú niečím iným ako Invest EU a preto, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, tú myšlienku zamietam, že by boli na financovanie e, Invest EU. E tu som na jednej línii, ako aj naši dvaja spravodajcovia k všeobecnému nariadeniu. Jednoducho veľké nie k tým plánom, ktoré by obe na oba, oba nástroje finančne zmiešavali. Preto v svojom stanovisku škrtám ten tzv. Member State Compartment. Kolegyne, kolegovia, ako autorka stanoviska pre regi musím naše štrukturálne fondy mať na pamäti a dbať o ne. Mnohé ďalšie e, myšlienky v Invest EU považujem za dobré a správne. Sú tu výrazné zlepšenia v porovnaní s FC a s FC dvojkou pre mňa je výborné, že je tu tzv. poradenská platforma, ktorá sa zamýšľa, ktorá by ponúkala e, poradenstvo. Ľudia, ktorí by tam zavolali, by dostali informácie nie len o možnostiach financovania, pretože keď nejaká myšlienka sa nedá podporiť e, cez InvestEU, mohla by sa zvážiť alebo vytvoriť možnosť uh, použiť štrukturálne fondy. Keď by táto poradenská platforma dokázala ľuďom uh, viesť príslušný uh, orgán na mieste, bolo by to výborná služba. Viem, kolegyňa a kolegovia, že môj návrh ktorí sa odzrkadli v návrhu spoluspravodajcov k všeobecnému naredeniu, tie, tú, že tento návrh tú, tú, tú situáciu výrazne mení. Preto som sa práve na toto koncentroval v svojom stanovisku a chcem poďakovať sekretariátu za jeho prácu. Beata odvedla si e, veľmi dobrú podrobnú prácu, pretože v celom texte tie odkazy na čl- kompartment členských krajín si musela vyhľadať. Poznámky a spolupráca kolegov, na tie sa tiež teším a vopred ďakujem. Ďakujem. Budeme pokračovať v diskusii s tými správodajcami. Pani Piraky. E, vystúpi niekto v jej mene? Zdá sa, že nie. Ja súhlasím so všeobecným prístupom. Pravdepodobne asi e, nie na začiatku, ale na konci plánovaného obdobia, plánovacieho obdobia tie členské štáty, ktoré nesplnili kritéria plánu a mm, mali by mať možnosť e, vložiť peniaze do investiu. Nie, ale Horizont, 2000, Horizont Európa je niečo iné. Tam sa začína na začiatku, ale bolo by to podľa mňa zaujímavé pre mnohé členské štáty, ktoré nečerpajú dostatočne prostriedky a mohli by sa pozrieť potom neskôr v rámci obdobia a povedať si v poriadku, to je um, môže sme v poriadku, využijeme tento nástroj, alebo počas posledného roka, obdobia, aby, proste, aby peniaze nešli späť. Je to otvorená otázka, len e, som tým chcel naznačiť, že možno i túto diskusiu by sme mali viesť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán Jakovčič, prepačte, nie, pani Tomašič, nech sa páči. Ďakujem. Tento program vlastne znamená, že pôjde určitú záruku z rozpočtu a tento fond, ktorý stavia na skúsenostiach s fondom FC, podľa komisií tento nový nástroj by mal byť dôležitý pri maximalizácii prostriedkov európskeho rozpočtu tým, že ponúkne racionalizovanú štruktúru, ktorá zoskupuje viacero súčasných nástrojov. Ja vítam stanovisko pani Westphal, ktoré sa za, zameriava na vzťah medzi týmito dvomi investičnými nástrojmi, ako aj um, aspekt uh, v súvislosti s InvestEU vrátanie miestnych a regionálnych orgánov a partnerov. Vieme, že vieme z minulosti, že komisia navrhuje redukciu zdrojov v prípade všetkých fondov FC vo výške 10 porovnaní s súčasným viacročným finančným rámcom. Návrh na nariadenie o spoločných ustanoveniach ustanovuje, že, kohez, že zdroje koheznej politike z fondov ESIF môžu byť pridelené do Invest EU alebo presunuté do iných fondov či nástrojov. 50, 5 celkovej alokácie v rámci spoločného manažmentu môže prispieť e, k Invest EU. Ja si myslím, že to len povzbudí členské štáty k tomu, aby aby transferovali zdroje e, z kohezných projektov. Myslím, mysl, mám pocit, že to môže viesť k redukcii zdrojov a to určite riešením nie je. Preto podporujem návrh aby sme e, vyškrtli e, tzv. komponent na členské štáty v Invest EU. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Jakovčič. Hvala lepo, gospođo e, predsjednice. Zvolite mi da se ja isto tako kratko... Ďakujem veľmi pekne. Ja len by som krátko prispel do našej diskusie. Cieľom našej diskusie. Áno, ide o to, že by sme radi skombinovali uvedené finančné fondy, um, ale ja by som sa rád v tejto súvislosti spýtal. Komisia bude zohrávať úlohu lídra aj v spojitosti s EIB a ja sa pýtam, ako komisia ako sa zhostí príslušných a súvisiacich rizík, ako sa, ako sa zrazu komisia stane bankou. To je téma. Je to téma, ktorú by sme mali vážne diskutovať. Ak chceme pritiahnuť investície, ak chceme podporovať investície, tak to obsahuje takéto rizika a niekto tie riziká musí podniknúť. Pokiaľ ide o FC a to, čo urobila investičná banka, bolo to dobré riešenie posunúť to EIB. To je jedna z mojich otázok. Druhá je nasledovná. Možno to nebude politicky korektné, avšak Návrh komisie stále uprednostňuje väčšie krajiny, Francúzsko, Taliansko, Nemecko. Mali by sme nájsť cestu pre malé členské krajiny menšie, aby sa tešili väčším príležitostiam, keďže vec sa má tak, že tie potrebujú, tie menšie krajiny potrebujú viac e, investícií kvôli odlivu mozgov a nezamestnanosti. Desiatky tisíc ľudí opustili za minulé roky e, Chorvátsko. Náš počet e, obyvateľov sklesol zo 4,5 milióna na 4 milióny. To je obrovská ke zníženie, takže potrebujeme investíciu hlavne v, investície hlavne vo východoeurópskych krajinách. FC má zjednodušené postupy a ja si myslím, že to by malo byť zohľadňované v budúcnosti, pri budúcich návrhov a programov. Musíme tiež nezabú- nesmieme zabúdať na budúce potreby investícií. Často tvrdíme, že chceme, e, že už nechceme investovať do infraštruktúry. Toto však je potrebné, pretože infraštruktúra prinesie väčšiu mieru rozvoja a príjmov. Všetci vieme, že vieme, že v stredomorskej oblasti je množstvo oblastí s nezamestnanosťou mladých. Všetci sa spoliehajú výrazne na turizmus. V tomto sektore potrebujeme investície a infraštruktúru podporujúcu tento sektor, ak chceme mladých ľudí e, e, zachovať na území greckých ostrovov, alebo ak chceme, aby ľudia ostávali v Španielsku či Portugalsku. Ja som navštívil juh Francúzska a videl som výzvy, ktoré v oblasti turistiky zvláda táto krajina. Takže si myslím, že zohľadnite aspoň zo pár z mojich návrhov. Slovo pani Vána. Ďakujem pekne, vážená pani spravodajkyňa Westfál vaše línii vás chceme výrazne podporiť. V tej línii e, e, možnosti odlivu prostriedkov zo štruktúrálnych fondov smerom do New Europe Invest. E, spoločne sme to zamietli už u Omnibusu, aj rada a podľa mňa nie je veľmi nápomocné, aby sme tu mali čoraz stále ten istý návrh oslabovať tie či oné fondy, najprv e, regionálne, potom štrukturálne a smerovať to do tohto nového nástroja, ktorý je skôr trhovo orientovaný. To je útok na koheznú politiku. Všetky tie výdobytky, ktoré sme si vybojovali v štrukturálnych fondoch, všetky kvalitatívne kritéria sa týmto by sa stratili s týmto New Invest EU. Urbánne rozmery, čo všetko by som mohla vymenovať, čo sme spoločne v tomto výbore schválili. A keď sa pozriem na FC, nad rámec opakovanej kritiky účtovného dvora, vidíme, že sociálne investície, investície do sociálnej infraštruktúry v tomto FC e, sa neobjavujú Myslím si, že by sme mohli dobre opodstatne to kritizovať všetky tieto ustanovenia, ktoré chcú presúvať prostriedky, v týchto návrhoch by sme mali nechať škrtnúť. Teraz pani Damato, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Na jednej strane Takýto program, ktorý by mal mať len jeden súbor pravidel, by mal umožniť určité zjednodušenie. Ale na druhej strane, tak ako FC sebe niesol určité kritické prvky, ani pri tomto nástroji e, nemôžeme povedať, že by bol imu, imunný voči um, ťažkostiam, ktoré sú spojené s čerpaním. Zároveň eh, musíme, zároveň musíme bojovať aj proti možným špekuláciám. Musíme sa, musíme sa vyhnúť tomu, aby boli verejné financie potenciálne využívané na nejaké riskantné transakcie. Členské štáty by vlastne mohli prispieť k záruke tým, že prispejú určitou mierou spolufinancovania. Hm. A keďže keďže tu máme aj zdroje, ktoré pochádzajú z kohezných fondov, teda tie sú určené menej rozvinutým regiónom, ale um, komisia by mala zabezpečiť, aby to bolo naviazané na určitý e, členský štát. Um, um, ja si myslím preto, že je dôležité, aby existovalo previazanie, ktoré by naozaj e, reagovalo na potreby tých, naj, tých najznevýhodnejších regiónov. Ja navrhnem e, ešte jednu zmenu. Musím pripomenúť, že je tu aj úloha parlamentu, ktorá je jediným voleným orgánom e, komisia nás, nám skôr prisúdila takú pasívnu úlohu a z, z Invest EU vytvárame situáciu, kedy má komisia veľa právomocí a komisia sa vlastne de facto stane bankou. A to ale nie je úlohou komisie, ak, ma, ak e, máme rešpektovať zmluvy e, Európskej únie. Hmm pokiaľ ide o výber finančných partnerov, jednotlivé naplánované aktivity, vyhodnocovanie rizika. To sú všetko prvky, e, ktoré sú zásadnej povahy a ktoré by, e, ktoré by určite mali byť ešte materiály doladené. Preto ja sama budem predkladať e, pozmenujúce návrhy v tomto smere. Ďakujem. Ďakujeme. Moja osobná poznámka po všetkých tých stanoviskách tieňových mám tiež otázku na spravodajkyňu. Hľadáme synergiu medzi rôznymi nástrojmi financovania v EÚ. opcia eh, previesť čas štrukturálnych eh, fondov do Invest EU je dobrovoľná opcia. Žiadna členská krajina nie je k tomu eh, tlačená. A v niektorých prípadoch sú, existujú projekty, ktoré by mohli byť, ako to používajú v angličtine banky, zbankovateľné. Štrukturálne fondy E, áno, dostanete slovo pani Krel mimochodom. Teda ja len chcem položiť svoju otázku, hovorí pani predsedajúca. Takže ja si myslím, že tu v, tej, v tomto výbore musíme byť veľmi inteligentní a šikovní a myslieť na je príležitosti e, pre členské krajiny, keď využijú všetky nástroje. Majúc na pamäti to, že synergia e, je na úplnom začiatku. Áno, taká je moja otázka. Môžeme tento návrh vymazať? Vypočul som si názor z tieňových. a bude to rozhodnutím výboru REGI. Avšak chcela som spomenúť, že treba sledovať to dobre a pomýšľať na ďalšie kroky rozvoj koheznej politiky a všetkých nástrojov. Ešte ďalší ste sa prihlásili do diskusie, pán Olbricht a potom pani Krelová. Nemám otázky. Musím ísť na výbor pre rozpočet. Mám len podnety pre spravodajkyňu. Najprv krátky náčrt. Keď sme pripravili MFF, mali sme problémy. Čo je to vlastne Invest EU? Čo sa vlastne deje? Je to kontinuita v FC a rozpráva bola o tom, že že je to záručný program pre všetky politiky? To je prvá otázka. Je to záručný program, dobre. A čo politiky, z ktorých odnímame peniaze? Nie do kohezie, ale že berieme prostriedky z kohezie a vytvárame okná malé a stredné podniky, e, horizont a tak ďalej. Kde je v rozpočte to okno? Toto okno mizne z tej politiky a smeruje to na ďalšiu časť rozpočtu a to je v rukách ECFINu, nie v rukách DG Research. Je to management. Keď sa spravodajc, ako spravodajcovia pýtame, čo bude s koheznou politikou. Tu sme mali dlhú diskusiu o nástrojoch v rámci. Jessica a ďalší. Ďalšie programy. E, ide o to, kde možno, e, tak povediať, zabarkovať tie peniaze. Dnes je obava taká, že niektoré z členských krajín, a predseda to správne hovorí, členské krajiny majú obavy, že prídu o prostriedky. Môžu to vnímať ako exitovú stratégiu na úspory peňazí a smerovať k zjednodušenému postupu. Nielen kritizovať Invest EU. Ja navrhujem spravodajkyni, aby dala do spravy požiadavku výboru REGI, aby tu bolo to kohezné okno, pretože to teraz prostriedky, prostriedky dobrovoľne zaslané do investí a neskončia v okne kohézie, lebo nebude existovať pôjde to do inej politiky, takže sa to zobere z koheznej politiky a pošle sa to do inej politiky. To je skutočný problém. Treba myslieť na národné obálky. Môžeme diskutovať o nástrojoch. Ktoré investície sa lepšie dajú urobiť bankovým systémom, ale mal by to zostať v rámci kohézie. Aj keď je tu iný nástroj. Nemôžeme to popustiť bez toho kohezného okna v tom systéme. Tie prostriedky jednoducho zmiznú a pôjdu do iných politík. To bola moja poznámka. Musím utekať, toľko som chcel len povedať. Ďakujeme. Pani Krel. Vôbec som sa nechcela prihlásiť, ale do mnohej miery to závisí od toho, čo máme v tej zastrešujúcej legislatíve a tam práve zamýšľame to škrtnutie. Chápem tie obavy, že niektoré členské krajiny sa boja, že prídu o prostriedky. Ale keď od začiatku si dám možnosť prostriedky z koheznej politiky transferovať do InvestEU, tak som si dosť istá, že ak aj ešte nebude isté, by sa mohli stratiť prostriedky, členské krajiny využijú túto možnosť okamžite. Je totiž oveľa jednoduchšie všetky princí, princípy partnerstva, politické cieľy, klimatické zmeny obísť tak, že sa prostriedky presunú do InvestEU. A hneď potom môžem povedať, komisia, vezmite si hneď od začiatku 20% z kohezie, Robte si s tým, čo chcete, nám, my to nepotrebujeme. To, to nemôže byť naša žiadosť. 10% prostriedkov kohezie je menej a členské krajiny e, musia tieto prostriedky vydávať. Tie otázky spolupráce s InvestEU, Erasmus, Horizont, Life, to máme v tom všeobecnom nariadení. A je potom oveľa ľahšie využiť prostriedky na výskumné projekty, ktoré nemôžem financovať cez horizont. To chceme podporovať. Avšak sú tu aj členské krajiny, ktoré sa pýtajú, odkiaľ mám brať tieto prostriedky. Potrebujem to na regionálne projekty a tak ďalej. Mám aj dosť prostriedkov na využitie finančných nástrojov Jessica Jaspers v rámci koheznej politiky a ja vás naozaj žiadam, aby sme sa ubránili lobby, lobovaniu niektorých členských krajín. My sme tu za určité veci zodpovední, za regionálnu politiku, za rozvoj sociálnej, ekonomickej a teritoriálnej kohézie a nie za to, aby členské krajiny robili obrovské projekty, ktoré vôbec nesúvisia s koheznou politikou. Ak to chceme väčšinovo, uvidíme to vo výbore, či to chceme. Môžeme sa rozlúčiť kľudne s koheznou politikou tak, ako ju predpisujú zmluvy. Kolegovia, naozaj dávajte si pozor, čo tu vlastne robíme vo výbore, za čo sme zodpovední varujem, aby sme podcenili, predtým, aby sme nepodcenili, čo, čo, čím nám hrozí tento, ten, táto vec, toto Invest EU. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Maletič. Ďakujem, len jedna vetička. Súhlasím s tým, čo ste povedali vy, aj čo povedal Jan Mali by sme sa zamýšľať nad tým, ako je možné, že kohezná politika je taká zložitá v porovnaní s Investment EU, s horizontom, ako to, že členské krajiny by radšej dali prostriedky do Invest EU a horizontu, než ich použiť než cez koheznú politiku. Toto nové CPR neznamená zjednodušenie. Systém je zložitejší, než bol z tejto perspektívy. Je tu ešte viac kondicionalít, než v terajšom výhľade. Zamýšľajme sa nad tým, aby e, kohezná politika bola jednoduchšia na implementáciu a potom členské krajiny by da, ne, nemali stimul dávať prostriedky inám. To bola jediná, jedna veta o zjednodušení. Áno. Ešte jednu vetu a toto je časť rozpráv, ktoré prídu k CPR a k iným fondom a k celému balíčku MFF. Ak sa pozriete na balíček, vidíte na základe niektorých úspechov tohoto obdobia centralizované spravovanie programov zvýšilo rozpočet. Zdieľané alebo teda projekty so zdieľaným manažmentom sa zvýšili takisto v rozpočte. To je určitý trend v celom tom balíčku. Toto je preto, že centralizovaný manažment nie je jednoduchý na spravovanie, na audit, na dosahovanie výsledkov, ktoré sú veľmi rýchle a vo väčšine prípadov pri projektoch. Toto sú projekty, ktoré jednoducho podporia banky, súkromní investori a to ide. Ten zvyšok, keď tu hovoríme o koheznej politiky, toto nie sú e, zbankovateľné pro- projekty. Byť však proti jednému projektu a rozohrávať projekty proti sebe, to nepomôže členským krajinám. Nejde tu o lobbyizmus alebo lobovanie členských krajín. Ide o celý ten proces. Ako to bude fungovať v budúcnosti? Je to súčasť ďalších diskusí. Teraz je tu predloženie návrhu správy, pozíciu štieňových. Dám slovo teraz Európskej komisii. Tu máme Zastúpené je tu DG Ekfir, nech sa páči, máte slovo. Uh, Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým za príspevok. A dovolte mi začať vysvetlením trochu toho, čo chceme urobiť. Ako ste práve správne zdôraznili, pani predsednička, toto je o tom, že to na dobrovoľnom základe závisí od členských štátov alebo regiónov. Vydali peniaze na Invest EU. Miestne orgány musia rozhodnúť, musia mali by mať slobodu. Cieľom je zjednodušiť synergické efekty medzi úrovňou EÚ a riadiacimi nástrojmi ktoré máme v rámci zdieľaného manažmentu a využiť garanciu pre projekty na území. Dovolte mi objasniť niečo. Ak nejaký región chce použiť delenie členského štátu, tak členský štát bude povinný využiť prostriedky v tomto regióne, že Kalabria prispieva cez členský štát a potom sa projekty financujú v Piemonte to nie je zámer komisie. My myslíme, že členské štáty budú profitovať z zvýšeného objemu podporného financovania a jednotného setu pravidel. Počuli sme o fragmentácii, Áno, vieme, že to je problém a z toho dôvodu sa snažíme tu 14 rôznych nástrojov s rôznymi kritériami a dať to do jedného pod jednu strechu, takže vidíme, že to mm, pani zdravie je možné, nie je to povinné, a akékoľvek prostriedky, ktoré idú Invest EU, tie budú vyhradené pre ten členský štát a členský štát sa môže rozhodnúť eh, platí to aj v regióne Toto príspevku medzi členskými štátmi a komisiou je dohoda treba že no a samozrejme nebudeme podporovať, aby finančné prostriedky z jedného eh, regiónu do druhého a naši kolegovia Mhm, z iných generálnych riaditeľstiev to nepodporuje tiež. No a keď sa uskutoční transfer do InvestEU, tak implementácia ehm, delení uh, členského štátu uh, bude pokračovať podľa pravidel na InvestEU. No a to vnímané ako operáciu InvestEU a podľa uh, našich pravidel, to je naši streamlinované projekty, tak my chceme prijať nariadenie rady o štátnej podpore, tak aby to bolo jednoduchšie. Momentálne vieme, že to až také jednoduché nie je, takže snažíme sa nájsť spôsob, ako zlepšiť situáciu a rovnaká vec platí o spájaní grantov a finančných nástrojov. Je to momentálne veľmi komplexné skombinovať finančné nástroje z z a centrálne riadené Takže chceme, to oddelenie členských štátov je mm, zjednodušením, no a zdá sa, že ak budeme príliš úspešní, tak členské štáty budú sieťa mm, dávať peniaze. No a ak nariadenie, nariadenie má lehoty, ak peniaze sa nevyčerpajú, tak sa vráte do členských štátov. Už tam čakáte navždy na podpis garančnej dohody. Opäť ešte môžem zdôrazniť, komisia vyberie implementačného partnera. Implementačný partner momentálne, ako viete, implementačný partner je skupina Európska investičná banka. Kľúčovým elementom je, že chceme rozšíriť číslo subjektov, ktoré majú prístup prístupu k našim garanciám a myslíme, že to bude dobrý spôsob hospodárskej súťaže a konkurencie tak aby miestne samozprávy a orgány si mohli vyberať implementačných partnerov. No a na na členských štátov podpíšeme dohodu o implementácii a rád by som ešte zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby náš program bol otvorený nielen pre skupinu EIB Group, ale aj národným obchodným bankám a inštitúciám z väčších a menších členských štátov ktoré budú mať prístup k financiám pre malé členské štáty, je veľmi náročné vložiť eh, projekty, ktoré sú priateľné pre Európsku investičnú banku a Európska investičná banka sa už vynasnažila znížiť minimálny objem, ale priateľný, ale v niektorých krajinách je pravda, že to bola veľká výzva a problém. No a preto na proces pilierov, tak ako to predpokladá finančné nariadenie, tak aby menšie členské štáty a ich národné podporné banky, ak budú chcieť, tak eh, môžu mať prístup k našim garanciám. Ak budú dobre spolupracovať so skupinou EIB, tak môžu byť eh, finančným sprostredkovateľom skupinu EIB. Minulý týždeň sa zorganizoval workshop a mnohé krajiny sa tam zúčastnili vrátane Chorvátskej banky, zúčastnili sa tam a záujem informácie a hlavne o to, aby dokázali riešiť objemy, ktoré teraz nedokážu. No a, no a na záver, čo tu zaznievalo viac, to je, že komisia sa chce stať bankou. Nie, v žiadnom prípade to tak nie je. No a my máme ustanovenia, ktoré že komisia monitoruje a riadi rizika. To platí aj v rámci FC a jediný rozdiel je, že toto samozrejme kalkulácia rizika nebude počítaného vstupov od jedného implementačného partnera, od viacerých, ktorí budeme mať a preto potrebujeme projektový tím, to aby sme zaistili, že tieto informácie sú konzistentné a to neznamená, že spochybňujeme informácie o proces due diligence, bankový aspekt, ktorý vykonávať implementační partnery. Že predkladanie správ my sa zodpovedáme parlamentu, to je tu portfólio operácií, rámci garancii EIB a ostatných implementačných partnerov. My nechceme duplikovať bankové aktivity, Takže toľko mm, ako odpoveď na niektoré veci. A dúfam, že sa mi podarilo objasniť niektoré veci. A kolega z DG Regio doplní, ak mi dovolíte, stručne doplní to, čo povedal kolega z ECFIN. Myslím, že niektoré z diskusí E, vyjadrení, ktoré sme teraz počuli, sa podobajú na diskusie v kontexte omnibusu. No a preto sme si vypočuli veľmi rozhodne tieto príspevky. Takže poprvé hovoríme o finančných nástrojoch. Nie je to e, politický cieľ v rámci koheznej politiky a v časoch e, zníženého rozpočtu musíme sa zamýšľať nad tým, ako lepšie využívať finančné procesy, prostriedky, tam, kde je to relevantné, na to, aby sme zvýšili pod, našu podporu investícií. No, čo kolega zdôraznil. Aj vy ste to zdôraznili, pani predsednička, sú to dobrovoľné príspevky, čiže je to, sú to dodatočné možnosti pre členské štáty využívať regionálne prostriedky finančnými nástrojmi. Všetky členské štáty majú možnosť vytvárať podľa pravidel CPR finančné nástroje. Ešte robiť paralelne, ak si myslia, že to bude správny spôsob riešenia ich potrieb, ale závisí to od výberu a rozhodnutia členského štátu. A ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, a to tiež reflektuje naše minulé diskusie v kontexte omnibusu. Toto nie je transfer. Pre transfer je tu ďalší článok, to sú peniaze z koheznej politiky. Toto je príspevok. Musím povedať jasne, toto to Maťa spojenie s pôvodom, je to v rozhodnuté v kontexte dohody o partnerstve a počas implementačného obdobia peniaze sú z programu a musia dosahovať ciele kohezné politiky. Tam je jasné prepojenie, lenže dáte peniaze do InvestEU, musí to dosiahnuť ciele koheznej politiky s členského štátu pôvodu a členské štáty musia hovoriť o detailoch, eh, dohoda o partnerstve, vrátane, eh, podávanie výkazov a správ. No a členské štáty musia rozhodnúť, eh, či to zapadá do ich špecifického kontextu, efektom, administratívnou záťažou a tak ďalej a tak ďalej, ale musia zvažovať prínos pre nich No a na záver, k tomu, čo ste povedali o synergických efektoch v minulosti, bolo úplne možné, aby fondy vzdielaného manažmentu prispievali na úrovni stávalo to len v rámci hybridnej eh, iniciatívy SFI. No a chceme, aby táto možnosť bola užitočná, tak musíme potvrdiť jeden, eh, pravidlá, že jasných podmienok eh, prispievate do InvestEU a budete to implementovať podľa presných pravidel. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Počuli sme si tieto vysvetlenia, zažili sme to v rámci omnibusu a bolo užitočne vypočuť si zastupcov Equinu, pani Westphal. Môžete ukončiť diskusiu. Áno, ja začnem tak kacírsky. Zopakujem to, čo som povedal už pred dvoma rokmi na oltári FC. Nechcem, aby bola obetovaná kohezná politika a tá diskusia, ktorú sme práve zažili, sa vracia k, v podstate uh, tohto výboru, ktorý v posledných rokoch chcel zjednodušovať veci a chcel to posunúť na regióny, čo najbližšie e, k ľuďom, aby sa k nej dostal do Európy. Takže všetky veci, ktorými sme sa v posledných 10 rokov, ktoré som v tomto výbore zaoberali, robili zjednodušenie, flexibilnejšie, znové, hlavné nariadenia, všetko, čo s tým spolu súvisí, to je naša práca. A preto ja som od začiatku hovorila, že moja práca je zajistiť aby v rámci, eh, v rámci tohto stanoviska nebola obetovaná štruktúrna politika, ale aby to bolo zachované, pretože štruktúrna politika a finančné prostriedky z tejto politiky do infraštruktúry, boj proti klimatickým zmenám, tvoria sa tým pracovné miesta, podporí to univerzity, malé a stredné podniky, to všetko a to je veľmi blízko ľuďom, no a my u nás v výbore neustále sa stiažujeme, že sme blízko k ľuďom a kde je tá viditeľnosť. A práve o to teraz ide, no a preto na teraz na záver ešte raz poviem, že myslím, že diskusiu budeme musieť ešte viesť detaľnejšie, prísnejšie, nie len pre všeobecné nariadenie a ďalej považujem za nevyhnutné, aby v tomto nariadení to hlavné nariadenie bolo úplne hore a všetky ostatné sa podľa toho, všetky ostatné správy, nariadenie sa podľa toho orientovali. Je možné, že stanovisko bude mať úplne iné intencie. Preto v tomto výbore úzko spolupracujeme, spolupracujeme spolu dobre. Ako som už ale myslím a som presvedčená o tom, že o tejto veci nerozprávame naposledy prípade mm, stanoviska o tom budeme hovoriť, ale ešte aj ďalej a skutočne si myslím, že my musíme jasne povedať, že my sme regionálni politici a preto stojíme blízko pri ľuďoch. Ďakujem pekne, ďakujem. Gesterským výborom my sú Econ a Budget a hlasovať o svojej správe budú 19. 20. novembra Takže my musíme hlasovať o našom stanovisku 25. oktobra na mimoriadnom regi zasadnutí v Štrasburgu a preto navrhujem lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov bude vo štvrtok 4. oktobra. Máte o jeden deň viac. Ale o 12.00. Čiže 4. oktobra 12.00. Rada by som vás požiadala, aby ste predkladali pozmeňujúce návrhy po anglicky, ak je to možné. A datum je 4. oktobra. 4. oktobra 12.00. Ak je to možné, tak po anglicky. To nám veci zjednoduší. A teraz prejdeme k záverečnému bodu. Je mi ľúto, že meškáme, ale ešte čas po 11. a posledným Poslednou témou je výmena názorov o návrhu komisie pre mechanizmus eh, riešiť právne a administratívne prekážky v cezhraničnom kontexte. My zodpovedáme za tento legislatívny návrh a našim spravodajcom je pán Van Miltenburg. Dostávate slovo. Áno, ďakujem pekne, budem pokračovať v rodnom jazyku, budem sa snažiť, aby to bolo čo najstručnejšie, aj preto budem hovoriť rodným jazykom. v Holandsku. Myslím, že každému je jasné, je cezhraničná spolupráca v Európe. Taká 40 európskeho územia sú pohraničné regióny a 30 našich obyvateľov nich žije a vytvárajú vysoké percento VPN a komisia chce ešte podporiť rast v pohraničných regiónoch, pretože vie, že je tam obrovský potenciál. Príklady, príkladov je veľmi veľa, pretože keď niekto býva v pohraničnom regióne, tak neustále má administratívne problémy. Napríklad veľká katastrofa, ktorá sa stala v továrni na ohňostroje a pyrot- zábavnú pyrotechniku. V Holandsku bola, prišli požiarníci a pomoc zo zahraničia alebo z druhej strany hranice, ale boli tam veľké obmedzenia. V prípade takýchto praktických vecí je to ťažké. Komisia má zriadiť mechanizmus, tým máme ďalší nástroj na zlepšenie cezhraničnej spolupráce, teritoriálnej spolupráce a tiež eh, financovať eh, programy Interreg a programy sú teda tu dobré zámery, ale pohľad späť eh, niekoľko pár mesiacov, hovoril som s ľuďmi, hovorili, že ten nápad komisie je dobrý, vyvoláva to tiež niektoré obavy. A keď to bude dobrovoľné, ako má ako si tento mechanizmus, proporcionalita, subsidiarita tohto návrhu, o tom sa hovorilo. No treba si uvedomiť, že samozrejme potrebujeme spoluprácu s tretimi krajinami, aby sme odstránili takéto prekážky, Ja som sa návrhu tomu venoval. Je dôležité, aby sme pracovali nástroj, ktorým budeme môcť riešiť problémy a myslím, že spoločne sa treba problémom venovať. A to, čo ak je to možné na dobrovoľnej báze, ak sa členské štáty nebudú angažovať, tak sa nič nestane. Členské štáty sa musia tiež zamyslieť, že chcú tento mechanizmus a že ho chcú využívať. Treba to zvažovať podľa projektov, takýto mechanizmus sa dá používať. Si musíte uvedomiť, ako to vyzerá cezhranične, či to potrebujeme alebo nie. No. Vstupím nožom sa ťažko krája, mm, sa to hovorieva, a takže my musíme to neustále zvažovať a ja myslím, že aj práve v prípade subsidiarity a proporcionality môžeme vyriešiť veľa problémov s členskými štátmi, ak to bude dobrovoľné. Je veľmi dôležité, aby sme v budúcnosti mohli riešiť takýmto mechanizmom problémy, ktoré možno teraz ani nevidíme. Riešenia a la carte pre členské štáty. Dobre, pretože tak môžeme skutočne nájsť riešenia, okrem toho považujeme za dôležité to bude partnerom pre ľudí, ktorí objavujú takéto prekážky a na to teda sú potrebné konečné koordinačné body, komisia o tom aj hovorí, takéto body potrebujeme. Čiže z tých one-stop shop že za členský štát musí zaistiť, aké mechanizmy bude používať ešte urobí štáty Beneluxu, mechanizmy, ktoré sa zriadujú na to, aby takéto problémy sa riešili prakticky. To je skutočne dôležitý krok na riešenie cezhraničných problémov. Ja myslím, že to sa dá urobiť, ale potrebujeme politickú vôľu, riešenia potrebujeme spoluprácu členských štátov, konečných oblastiach a musím bojovať za hlavy v cezhraničných regiónoch. Veľmi pekne ďakujem. Teraz poprosím e, tieňový spravodca pána Zelera, pán Fanisterov. Áno, naozaj veľmi stručne. Pán Zeler bol spravodajcom k zoskupeným nástrojom, Mám na mysli nástroje, ktoré vznikli počas uplynulého obdobia a teraz sa im opäť venujeme. Je to presne ten istý prístup, ako si zvolil aj môj kolega, pán Miltenburg, čiže mm, na to, aby sme dokázali implementovať nový nástroj, potrebujeme niekedy aj 4 či 5 rokov. Niekedy je zriadený nový orgán na implementáciu takéhoto nástroja a musíme, sa, musíme si zvyknúť na to, ako to funguje. Ide, o, aj o to, ide aj o ten, to, to posúdenie, kde môže tkvieť pridaná hodnota toho či onoho nástroja. Ja si myslím, že by sme mali zorganizovať výpočutie. Včera sme mali v rámci EPP vypočutie ohľadne strategického rámca a podobne a mali sme hosti. um, um, a dokonca existuje cezhraničný orgán a členské štáty um, s tým súhlasili, čiže nečakajú na nový nástroj, na to, aby mohli eh, riešiť cezhraničnú situáciu medzi Holandskom a Belgickom, povedzme. Ja, čo tým mám na mysli? Mali by sme načúvať zúčastneným stranám, vypočuť si ich názor a <laughs> neviem, či vôbec aj musíme postupovať takto rýchlo. Ja by som rád zorganizoval vypočutie, vypočujme si tých, ktorí majú s tým skúsenosti. Ehm, roky už sa na tom pracuje. Mm, máme tu teraz nový nástroj. Neviem, či by sme mali postupovať takýmto rýchlým tempom, neviem. Ďakujem veľmi pekne. Pani krel, nech sa páči, za pani Smolkovú. Áno, bohužiaľ dnes pani Smolková nemohla prísť, tak ja by som len rada mm, nadniesla aj stanovisko, prečítam jednoducho mm, svoje inštrukcie. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu, vážený pán spravodajca, pani Tiemi spravodajcovi. Ja si myslím, že zrančný mechanizmus je užitočným nástrojom, a ktorý nám pomôže e, vytvoriť podmienky na jeho efektívne využívanie. Zo pár pripomienok. Ako viete, mm, niektoré provinčné regióny majú kritický názor, preto by sme mali byť špecifickejší, pokiaľ ide o dobrovoľný charakter mechanizmu. Vo všeobecnosti e, je, vo všeobecnosti vnímame tento spis pozitívne. Ehm, cieľom je mm, fungovanie spolu fungovanie alebo spolupôsobenie eh, hraničných regiónov. Mm, skúsenosti ukazujú, že tie cezhraničné projekty sú eh, zrealizovateľné. Mali by sme tu uviezť napríklad ďalšie príklady, ako napríklad most medzi Štrom a Komárnom. Niektoré projekty už fungujú, ale Ehm, čas na prekonanie administratívnych prekážok bol niekedy jednoducho nenáležite dlhý. Ehm, Mali by sme sa preto zaoberať aj právomocami a zodpovednosťami na miestnej regionálnej úrovni. Želáme si menej byrokracie, lepšie zacielenie na konkrétne projekty, cieľom ktorých je zlepšenie kvality života. Ak sa nám podarí odstrániť administratívne prekážky, tak tým prispejeme k rozvoju podnikateľského prostredia a lepším životným podmienkam. Našim celkovým cieľom by mal, by mal byť harmonický e, rozvoj v Európskej únii. Myslím si, že môžeme nájsť dobrý kompromis v tomto ohľade. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďakujem za EKR. To sa ujme slova. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedníčka. Ja vystupím za pána, za pána Pietrovského. Európska komisia v rámci balíčka regionálnej politiky navrhuje nový mechanizmus, cieľom ktorého je racionalizácia implementácie cezhraničných projektov. Európska komisia sa zrejme domnieva, že potrebujeme nový nástroj, um, tak aby mm, sa pravidla jedného členského štátu mohli uplatňovať aj za jeho hranicou, samozrejme na základe povolenia príslušných orgánov. Európska komisia chce, aby všetky členské štáty implementovali e, tento nástroj ehm, na každej hranici, tak aby tak aby došlo k odstraneniu administratívnych prekážok. Na, komisia navrhuje preto nástroj, ktorý bude implementovaný v prípade aktivít v zahraničných regiónoch. Na druhej strane je tu však článok 9.5 písmeno D, kde sa e, nepojednáva o žiadnej časovej lehote a to nie je akceptovateľné. Ja by som eh, nástroj bude využívaný na žiadosť mnohých zúčastnených strán, eh, súkromných subjektov, verejných inštitúcií a takisto aj tých organizácií, ktoré boli zriadené len na účely cezhraničnej spolupráce. To všetko môže spôsobiť situáciu, kedy bude nástroj využívaný v rámci širokej škály prípadov, nielen vo výnimočných prípadoch. Môže nastať situácia, kedy pravidla jedného členského štátu budú konzistentne uplatňované v susediacom, v susednom členskom štáte. A to podľa mňa bude pomerne komplikované. Môže to viesť e, k súvisiacim právnym záväzkom. Ak si, pre, ak si vezmete na plecia určité právne záväzky, e, už to už má e, istú dôležitosť právnom, v právnom ohľade. Niekedy môže dochádzať k výnimkám a potom počas implementačného obdobia v rámci nejakej výnimky môžete uplatňovať pravidla iného členského štátu alebo môže dôjsť k inému riešeniu. Dva členské štáty podpíšu dohodu a potom jeden členský štát vyhlási, že na účely tohto konkrétneho projektu tento členský štát um, uplatní konkrétnu výnimku aby mohol uplatniť predpisy iného členského štátu, ale len za vynimočných okolností. A to môže potom viesť k situácii, kedy pravidlá e, bude treba zmeniť a e, napríklad v Poľsku to môže viesť k situácii, kedy napríklad Nemecko môže potenciálne lobovať za zmenu niektorých predpisov. No a to vo mne vyvoláva obavy. To, čo navrhuje Európska komisia, nemusí byť nutne dobrým riešením. Um, postup sa javí byť aj pomerne zdlhavý a ehm, nemyslím si, že to bude užitočné pre tých, ktorí budú implementovať projekty v cezhraničnom prostredí. Máme napríklad fondy Interreg a tento mechanizmus napríklad nemožno využívať v rámci projektu Interreg, keďže potrebujete na to určitú časovú lehotu, ktorá musí uplynúť. Ďalej potrebujete čas na to, aby ste si mohli zažiadať o finančné prostriedky na implementáciu. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne. Ide o veľmi dôležitý, veľmi dôležitý návrh. V, sú, v súčasnosti je to v praxi takto. Každý členský štát si vytvára svoj vlastný mechanizmus a ak treba realizovať konkrétny projekt, potom ehm, sa stretávame s novou situáciou, rozhodujeme, ako prispôsobiť uvedené mechanizmy a často to zaberá veľa času. A vytvára sa tým aj riziko implementácie projektov. Áno, keď e, implementujeme projekty v rámci EÚ, tam je to jednoduchšie, pretože medzi členskými štátmi je veľa podobností a majú podobné súbory pravidiel, ale zda, po, situácia sa stáva komplikovanejšou, keď dochádza k implementácii projektov s tretími krajinami. Ja osobne som sa zúčastňoval na projektoch spolupráci s Bieloruskom. Myslím si, že komisia, keď podpisuje medzinárodné dohody, by si mala premyslieť určitý súbor pravidiel pre tretie krajiny, mm a takto predpokladať ich účasť na podobných projektoch. Tento súbor by mal byť ale koherentný a v súlade so všeobecným súborom pravidiel. A pokiaľ si každý členský štát urobí po svojom, no už potom budeme mať veľa problémov. A aj ak e, tu máme dobré nápady a veľký potenciál, nebude ho možno využiť všet, ľudia si potom budú myslieť, dobre, je tu osobitné financovanie cezhraničnej spolupráce, ale ak žijete na hranici s Ruskom či Bieloruskom, tak ho v praxi vôbec nebudete môcť využiť. Mali by sme preto komisiu nabadať tomu, aby sa ubezpečovalo, všetky štáty, ktoré sa na systéme zúčastňujú, um, by sa mali snažiť o dosahovanie všeobecných ukazovateľov. Ďakujem pekne, pani Damato. Poprosím, môžem, môžete byť stručná. Často sme hovorili v rámci výboru o zjednodušení mechanizmov a o zrozumiteľnosti nástrojov a o znižovať administratívnej záťaže. Zdá sa, že systém, ktorý navrhuje komisia, ide týmto smerom. Komisia e, zozbierala údaje, ktoré sú pomerne alarmujúce, keďže e, cezhraničné regióny majú nižšie výkonnostné výsledky než e, ostatné regióny. Preto súhlasíme, že tento problém treba čo najskôr začať riešiť. preto je potrebné realizovať opatrenia, ktoré by, ktoré by zahrňali aj mechanizmy v cezhraničných regiónoch. Nie vždy sa dajú veci riešiť len financiami. Treba zanalizovať aj e, právne prekážky v cezhraničných regiónoch. Treba pomýšľať aj na vzťah s projektmi Interreg. Treba sa ďalej zamyslieť nad spoluprácou s asociáciami, ktoré majú na starosti cezhraničnú spoluprácu mm, mnohých oblastiach sú podobné mechanizmy dobrovoľné. Napríklad môj členský e, štát, nám, nám ide o to, aby sme, aby sme dokázali využiť efektívne tieto mechanizmy, aby sme dokázali znižovať byrokraciu, aby, via, aby možno aj viac ako dva členské štáty mohli spolupracovať v rámci tohto mechanizmu. Mechanizmus by mal obsahovať dva, dve, dve opatrenia, určite mať urč, ur, určitú formu záväzku a v závere by sa mali by sa, mali, by sa mala jeho činnosť vyhodnocovať. Komisia by mala samozrejme zohrávať koordinačnú úlohu a osoby, ktoré žijú v takýchto zrenčných regiónoch, mali byť náležitým spôsobom chránené. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Pani Veršade, zástupkynia Európskej komisie, máte slovo. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem správodajcovi za vystižný sumár návrhu komisie. Ja by som len rada zo pár bodov vyjasnila na základe toho, čo tu odznelo. Zdôrazňujem, že nejde o nejaký unáhlený alebo urýchlený e, návrh, neprišiel z jasného neba. Komisia e, viedla dialog, diskusiu s členskými štátmi a zúčastnenými stranami v pohraničných regiónoch, ktorých bolo veľmi veľa. Začali sme prácu v roku 2015 a návrh, náš návrh je výsledkom niečoho, čo mnohé zúčastnené, o čo mnohé zúčastnené strany aj žiadali. Verejné počutie pochopiteľne vítame, ale myslíme si, že sme, doslali, že sme dostali už toľko žiadostí od regiónov, obcí a iných, iných, iných kategórií um, zúčastnených strán. Um, uh, uh, že môžeme pristúpiť, že, že, sme, že to môžeme považovať za konzultačný proces a um, máme tu určitý pokiaľ ide o súbor nástrojov, tam je jeden z aspektov e, finančná podpora, ale tu majú provinčné regióny z e, projektov Interreg. A ďalšou možnosťou by bolo zriadenie právnych subjektov a to, tam ide práve o tie zoskupenia, ale mm, aj ak, aj ak je zoskupenie zaregistrované v rámci jednom členskom štáte, nemôž, nemožno si vyberať, e, čo alebo čím sa budú zaoberať pri implementácii týchto projektov. Tretím opatrením v rámci súboru je mechanizmus, postup, ktorý môže členský štát využiť na riešenie otázok, riešenie problémov, ktoré možno ani nepredpokladali pri schvalovaní národných pravidel. Len som to chcela vyjasniť. Ďalej, k riziku, že lobby budú žiadať o zmenu legislatívy jednej, jednej krajiny. No už to nie je podľa mňa veľmi reálna, reálna výhliadka. Um, ehm, rozsah pôsobnosti na, nariadenia vychádza z konceptu zavedenia nových verejných služieb alebo nových infraštruktúrnych projektov. Nejde tu len nejde o to, že nejaká lobby požiada o zmenu legislatívy. Musí existovať konkrétna iniciatíva, konkrétny projekt za takouto žiadosťou. No a k externým hraniciam. Ide o mm, nariadenie, ktoré bude platiť len v členských štátoch my sme dostali už pripomienky zo pár pripomienok od Švajčiarska, ktorí by sa radi pripojili k tomuto procesu ak e, bude mať Švajčiarsko záujem, sú vítaní, ale pokiaľ ide o tie vonkajšie hranice, o ktorých hovoril pán Tieňový spravodajca, no už tam nevnímame e, náš mechanizmus ako alternatívu Myslím si, že by to, bude to obmedzené len na vnútorné hranice, pretože hlavným cieľom je e, vyriešiť, niek- vy- vyriešiť problémy v spojitosti s efektívnosťou jednotného trhu. Ďakujem veľmi pekne. Bola to veľmi dobré vysvetlenie, ide len o prvý, prvú výmenu názorov. Spravodajca pokiaľ viem, 15. oktobra predloží návrh svojej správy. Neviem, či nám vyjde čas na vypočutie, avšak ešte dám teda e, e, miesto spravodajcovi. Nechcem vysvetľovať to, čo už vysvetlila komisia. E, beriem do úvahy e, to požiadavku o vypočutie, ale sekretariáty parlamentu nám ukázali, že veľmi ťažko to zaintegrovať do programu. Druhé najlepšie riešenie, ktoré som mohol nájsť, bolo to zorganizovať vypočutie mene mojej vlastnej skupiny. Nebude to ale vypočutie, e, ale informovaní sú aj tieňoví. Dôležité je otvoriť e, priestor aj Európskej komisii, E, takisto e, zástupca z Cambridge, ktorý má zaujímavú štúdiu k tomu návrhu výmenu názorov. Samozrejme, ide o to nie spomaliť ten proces, ako komisia už avizovala. Je tu množstvo zainteresovaných od roku 2015 a teraz je na čase e, začať poskytovať plniť prísľuby. Neplýtvajme časom, pretože ľudia v regiónoch nečakajú, že budeme sedieť so založenými rukami. Chcú vidieť e, nás v akcii. Beriem do úvahy všetky zaujímavé poznámky. Nie je tu zastupca EKR, ale ide o posilnenie tie mechanizmy, nevnúcovať ich každej hranice, ale riešiť to prípad od prípadu pre každý jednotlivý jednoduchý projekt. Ďakujem. Ďakujem, všetci ste prizvaní na podujatie pána spravodajcu a budeme môcť o tom znova diskutovať, keď bude pri, prezentovaný návrh e, správy v regii. pokiaľ ide o účasť iných skupín EPP, chce sa zúčastniť na takomto vypočutí. My chceme. Ďakujem vám veľmi pekne. Pokračujeme v programe. E, bod rôzne. Žiadne rôzne otázky nemáme. Budúce stretnutie sa odohrá v pondelok 8. oktobra popoludní a v útorok 9. oktobra. A teraz Nasleduje veľmi krátke stretnutie koordinátorov. Všetkých hostí a e, členov regii, ktorí sa nezúčastňujú výboru zasadnutia e, koordinátorov, aby čo najskôr odišli. Ma, ma mister non l'ha pensato